Dámy a páni, myslím si, že by sme mali a musíme začať, pretože je na čase. A nebudem robiť žiadne veľké slova. Tuto to si môžeme ušou, si môžeme si ušetriť a hneď dáme slovo radšej odborníkom. Pozvali sme si tu veľa odborníkov, expertov a chceme dobre využiť tento čas. Takže dáme slovo našej spravodajky, respektíve vítame našu kolegyňu e, Angeliku Nibler, ktorá je z nášho výboru, potom pani Korholu, ktorá je z našeho spriateľného výboru, ktorá na tom tiež pracuje a potom máme tuto odborníkov dnes. Je to pán Murik z firmy Telefonika, ale tak potom dám slovo ostatným, ale im dám slovo, prvý, ako prvý dám slovo Angelike Nibler za to, aby uviedla celú túto problematiku. Ist denn den Termin hier den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten für die äh, vereinzelten Damen und Herren. Takže teraz som bol požiadaný, äh, aby som teda oznámil, že pozmeňujúce návrhy treba predložiť do zajtra do 12. Takže bolo to äh, predlž, chceli sme to predložiť, ale to sa nedalo, pretože je takto mal tesný, tesný čas, takže tak, to je pre, teraz pani Angelika. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Um, ja by som takisto chcela privítať tu na našom dnešnom vypočutí a tiež by som sa chcela poďakovať aj za to, že parlament uh, bol trošku uh, upravený našim predsedom. Chcela by som teda predstaviť krátko moju správu, e, vlastne, ktorá tvorí základ nášho vypočutia a potom budeme hovoriť na danú tému. Ja sa teda teším, že ste prišli v takom veľkom počte pretože to je veľmi dôležitá téma, ktorou sa dnes budeme, ktorej sa dnes budeme venovať. Prakticky 90 e, európskych občanov vlastne mobilný telefón. A čo sa týka počtu tých, ktorí využívajú mobilný telefón tak podľa posledného eurobarometra bolo potvrdené, že dve tretiny e, popýtaných využívajú roaming, keď sa nachádzajú v zahraničí. No, avšak e, samozrejme, že niektoré z e, našich návrhov, niektorí z nás teda predsa len v zahraničí nechcú využívať dátový roaming, pretože sa chcú vyhnúť tomu šoku z toho, aká príde potom faktúra, takže to radšej e, si toho sa teda obávajú a vlastne to je aj situácia, vlastne, kde by sme takisto eh, mali mať takisto spoločný vnútorný trh aj v Európskej únii, pretože to nie je únosné ani pre občanov, ani pre európske hospodárstvo. Keď raz máme v digitálnom veku, musíme zabezpečiť Európu bez hraníc. Nož. A teda téma roaming, dámy a pani, nie je vonkoncom nová. Tu vlastne bolo v roku 2007 prijatá prvá, eh, prvé nariadenie o roamingu, to potom bolo zmenené mierne v roku 2008 a v podstate boli zavedené hranice, limity pre telefónne služby, aj pre služby SMS, ale pre dátové služby zatiaľ sa ešte zatiaľ nezaviedla hranica cenová takže zatiaľ ešte nebola ustanovená cena pre dátový roaming, maximálna cena. A však e, vtedy bolo treba e, vyšať, bola potrebná vysoká miera transparentnosti, však veď vy všetci viete, že keď prejdete cez hranicu, tak dostanete hneď sms ktorá vám hneď povie, že koľko peniazy to stojí, keby ste chceli telefonovať e, z, z danej krajiny ale mnohí si vlastne, aby ste si nemuseli vymeniť telefón za nejaký iný. Takže tohto roku takisto máme aj priebežnú správu o tom, aká je situácia. Tam bolo zhodnuté, že synuta e, doš... Nie, niektorí teda e, niektorí mobilní operátori znížili ceny podľa tohoto nariadenia, ale dá sa povedať, že je ten cieľ, eh, aby sa zlepšila konkurencia eh, v tejto hospodárska súťaž v tejto oblasti, to sa celkom nepodarilo, pretože prakticky každý sa drží na tej hornej hranici cenou, takže existujú stále ešte určite štruktúralne problémy a to by sme chceli ako riešiť aj týmto novým návrhom pre roaming. Komisia vo svojom návrhu preto navrhla aj vlastne taký e, dvojstupňový postup e, k cene, tak aby sa teda dodržala ešte e, v najbližšom kroku tá vyš, najvyššia cena, ale je treba poriať určité štruktúrálne opatrenia, tak aby sa teda ďalej znižovala tá alebo rozšírila tá smernica o, na maximálnej cene aj na dátový roaming. Takže Disko, dneska o tom takisto budeme aj diskutovať, akým spôsobom sa pod, môže podariť aj novým poskytovateľom internetových služieb dostať sa na trh, aj na, na trh s dátovým roamingom a podobne. E, prejdem k tým štrukturálnym opatreniam, opatrenia, ktoré komisia navrhla. Tie um, vítam. Jedna sa týka ten prí, prístupu k roamingu, takže jednoducho je potrebné zabezpečiť eh, alternatívnym eh, prevádzkovateľom, ktorí nemajú tiež eh, vlastnú sieť, tak tie siete, ktoré majú, musia im poskytnúť prístup na tieto siete. Ja si myslím, že to je celkom dobré celkom dobre zacielené alebo je to celkom dobre postavený tento cieľ, pretože tiež je tu aj e, klauzula o antidiskriminovaní. To znamená, že každý, ktorý bude operátorom na siete, musí s ním byť zaobchádzané rovnako. To nie je nič nové. Vlastne už tedy, keď bolo prijatý balíček, telekomunikačný balíček v roku 2008, už tam vlastne boli takéto um, podmienky boli podobné, že teda musia mať poskytovateľia prístup k sieťam tí, čo nemajú vlastné. Ďalej, ďalšie návrhy komisie, ktoré tiež vítam, to tzv. unbundling, to je vlastne nástroj, o ktorom sme tu hovorili, vlastne aj, ktorý je poznám, hla, známy hlavne z, z energetickej oblasti. Jednoducho je potrebné, keď niekto poskytuje služby, na ich, z, musí byť jednoducho oddelený vlastník od eh, tých sietí a od tých, ktorí poskytuje služieb v inej krajine a podobne. Um, že to by tiež malo podporiť hospodárskú súťaž. Komisia vo svojej správe tiež uviedla kritériá, e, akým spôsobom sa má tento unbundling alebo toto oddelenie vlastníctva udia takisto aj na technickej alebo po technickej stránke. Teraz e, sú známe tri možnosti. Ja, vy už všetci viete, tí, ktorí sa tejto otázke venovalo, existuje nejaká riešenie Tulu, ďalší local breakout. Ja tieto opatrenia nebudem opakovať, pretože to, o tom sa dneska ešte dozvieme. A my sme diskutovali, my sme ako zákonodarca nediskutovali sme, my nie sme zodpovední za to, ako sa to má technicky zvládnuť, pretože na toto my nie sme ako zákonodarca zodpovední, za to je zodpovedná komisia, ktorá to prejedná na národnej úrovni aj s poskytovateľmi, ako sa to má technicky udiať. Takže ja si myslím, že my by sme tú definíciu jednoducho mali zadefinovať zo zákona, ako by to malo a potom tí technickí odborníci by mali e, sa tomu venovať, ako sa to teda má technicky zabezpečiť. E, ale určite všetci sme na to zvedaví. E, tiež mnohí poznáme rôzne technické možnosti. Určite dneska sa o tom aj počas hearingu dozvieme. Prejdem k ďalšej téme. To je maximálna cena. Tiež nebudem detálne sa vyjadrovať, to si môžete aj prečítať návrh komisie že bol, že na než skôr do roku 2014 by sme mali takú situáciu, kde národné tarify na národnej úrovni by mali byť porovnateľné v rámci EÚ. To znamená, že nebudeme vlastne potrebovať vtedy žiadne vlastne tarify, pretože to bude všade rovnaké, to je de facto cieľ a keď chceme to dosiahnuť do roku 2014, tak musíme e, byť oveľa akčnejší Takisto som tu dostala aj rôzne návrhy na tú hornú cenu od rôznych e, e, organizácií na ochranu spotrebiteľa a podobne. Vieme, že mnohí to vidia rôzne. Chceme také ceny, ktoré by e, umožnili aj ten vnútorný trh, ale zároveň to musia byť aj také ceny, ktoré budú stimulovať ďalších poskytovateľov služieb. Takže to je práve to vždycky ten, aj to napätie medzi tými wholesale, čiže veľkom tarifami alebo veľkoobchodnými a malobchodnými colnými tarifami a podobne tak e, ja som tiež vedavá, aká z toho všetkého vzíde diskusia na tieto e, napínavé témy. Nuž a potom posled. Ja som chcela teda hovoriť len stručne na tému transparentnosť a ochrana spotrebiteľa, lebo myslím, že to je téma pani Korholy, pretože za toto je zodpovedný výbor pre vnútorný trh. Imko a ja som veľmi dobre spolupracovala aj s pani kolegyňou, ktorá má na tú, túto vec na zodpovednosti. Aj sa mi páči, akým spôsobom sa tejto témy zhostila pani Korhola, aby sme teda vyhli tým e, šokom z faktúry v Európskej únii, ale práve musíme zabezpečiť um, tu po Európskej únii teda tú maximálnu cenu, ale že by bolo dobre zahrnúť aj Blízky východ, aj Severnú Afriku a podobne, aby tam tiež nikto nemusel vypí, vypínať svoj telefón. Malo by to byť maximálne 50 eurocentov na megabajt. A takýmto spôsobom by sme mali vlastne dokončiť budovanie nášho vnútorného trhu. Myslím si, že to je priateľské pre spotrebiteľa a to bude dobre pre našich občanov v EÚ. Takže to by bolo asi všetko z mojej strany. Pohľad na, teda zo strany spotreby, eh, spravodajkyne. A teraz mňa, mňa zaujíma tri, hlavne tri otázky s našimi odborníkmi a to jednak akým spôsobom máme zabezpečiť lepšiu konkurencieschopnosť alebo hospodárskú súťaž E, či by to tak mohlo byť, ako je to v prípade e, leteckých spoločností, ako sa tam vyvíjali e, roky my, tá hospodárska súťaž a že vlastne my, či my, respektíve, že aká je veľká hospodárska súťaž v, v leteckých spoločnostiach, tí let, nízkonakladové spoločnosti urobili obrovský krok, pretože sa teraz dá z Mnichova do Brusela letieť za 30 eur a počet tých poskytovateľov sa už aj rozširuje. Takže ja by som si želala, keby takýto vývoj sme, e, takéhoto svetkom takéhoto vývoja mohli byť aj v oblasti telekomunikácií. E, takže chcem sa spýtať panelistov, že či si myslia, že takýto návrh je dobrý návrhom. Potom sa chcem spýtať, ako si myslíte, alebo to technické presadenie, akým spôsobom sa to dá e, uskutočniť E, či to rozhodne, aj keď o tom nerozhodnete rozhodne vy, ale to komisia teda rozhodne a potom jedna dôležitá otázka ešte je pohľad na tú maximálnu hranicu. Dívam sa na kolegu Rubiga, ktorý už aj sa vyjadroval pri poslednej rozprave, že je dôležité, aby boli mm, e, rôzne e, zajímavé ponuky. Napríklad u vás, pán Rubik, v Rakúsku sú takí poskytovateľia, ktorí naozaj za vnútro štátne že sadzby sú naozaj veľmi nízke, 8,80 eur mesačne. E, dá smartphone obsahom je 1000 minút, 1000 SMS-iek a 1000 megabajtov za 8,80 eur mesačne, bez ohľadu na to, že kam to chcete poslať, alebo čo, len to je v rámci Rakúska, tak e, to je mimoriadne výhodné, ale keď prejdete len 3 kilometre za hranicu, e, z Traunsteinu do Salzburgu, tak platíte nielen 10 krát, ale 30 krát toľko, tak na európskom vnútornom trhu to predsa nemôže tak byť, takže preto ma zaujíma, ak som zvedavá, akým spôsobom sa budú môcť eh, pripraviť no, nové tarify tak, aby eh, sme tieto roamingové tarify eh, ne boli prízrakom na, potom na tom účte, takže o tomto vlastne by sme si mohli porozprávať. To bolo všetko z mojej strany, pán predseda. Ja by som teraz vám dala slovo, pán predseda, a ja už môžem tu byť dnes len do 17. Potom budeme musieť už ale toto rokovanie ukončiť eh, predseda. Ďakujem pekne Angelike Nibler a hneď prejdeme k diskusii s odborníkmi. Prvého som eh, už privítal z mm, pána z firmy Telefonika, pána Murika. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Chairman, um... Vážený pán predseda, pani Nibler, pani Korola, Kolora, Korhola. Ja som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a chcel by som vám poďakovať. A som veľmi rád, že ste ma pozvali. Chcel by som povedať e, k tomuto programu Roaming 3, že je to taký v podstate hollywoodsky film, ktorý sa opakuje vždy v inom šate, ale princíp je rovnaký Roaming 3 je v podstate východí je zakotvený v predchádzajúcich návrhoch pani Krús a e, v, prí, v prípade teda roamingu 3 je snaha e, prísť so štruktúrnym riešením. Čiže v konečnom dôsledku nejaké každoročné stanovanie sadzieb, ktoré sa deje napríklad teraz, by malo byť nahradené nejakým trvalým a udržateľným riešením. My sme na začiatku e, hľadeli pomerne skepticky na tento návrh, ale po e, veľmi hĺbkovej analýze nielen na našej strane, ale aj e, analýze tohto systému si myslíme, že tento, no toto riešenie by mohlo fungovať. Teda dá sa povedať, že v princípe ho môžeme podporiť. Hoci sú isté detaily, ktoré by sme možno radi zmenili, ale um, ja by som chcel poprosiť vás, tu v Európskom parlamente, aby ste skúmali tento návrh komplexne. Teda e, ne, nehľadme len na jednotlivé prvky, drobnosti, ale e, skúsme sa na tento e, systém pozrieť komplexne. My si myslíme, že toto štruktúrne riešenie môže byť cestou k vyriešeniu problému roamingu, ale je ešte niekoľko ďalších vecí, ktoré bude treba do tohto mixu zahrnúť, aby to fungovalo naozaj kvalitne. Jedna vec, ktorej sa budem venovať neskôr, e, je fakt, že v tomto návrhu chýba výnimka pre operátorov, ktorí účtujú domáce sadzby. Teda aj keby operátor takéto niečo robil, tak e, aj tak musí v podstate e, prejsť celým tým komplikovaným procesom zavádzania toho štruktúrneho riešenia. Takže toto je prvá vec. Po druhé, veľmi často počúvam o vysokých cenách dátového prenosu, ale my tiež za uplynulých pár rokov vidíme, že dátové sadzby e, prudko klesajú. A e, vidíme preto um, napríklad aj nové snahy v oblasti marketingu, kde e, operátori zavádzajú nové paušály dátového roamingu a tieto ceny jednoducho efektívne klesajú. My v telefonike si myslíme, že do roku 2015 ten trh e, bude poskytovať e, dátové roamingové sadzby, ktoré budú v podstate na rovnakej úrovni ako e, dátové sadzby domáce. No my si musíme však položiť jednu otázku, teda ja by som to adresoval vám ako parlamentu. Domnievame sa, že toto štruktúrne riešenie bude fungovať alebo nie. Ak si myslíte, že takéto štruktúrne riešenie by mohlo fungovať, tak potom v podstate ten trh ten trh bude e, v podstate konkurenciou tlačiť koncové ceny sám nadol. A to preto, lebo tam existuje už to štruktúrne riešenie. Je preto úplne bezpredmetné, aké stropy do nariadenia uvediete. Je to v podstate jedno, či to bude 20, 25 centov alebo 55 centov, pretože trh jednoducho určí tú cenu a tá bude e, výrazne pod takýmto obmedzením, pod týmto stromom, pod týmto stropom. Eh, ak chcete, je vhodné eh, stanoviť nejaké bezpečnostné stropy, ale eh, toto je v podstate len pre používateľa, pre koncového spotrebiteľa. Ako som povedal, trh si poradí s tými sadzbami sám. Tie bezpečnostné stropy, tie by e, napríklad mali umožňovať to, aby sa na trh odvážili vstúpiť e, nové firmy, pre ktoré to bude zaujímavé. Čiže je vhodné, aby tá sadzba, ktorú stanovíte ako ten bezpečnostný strop, e, bola motivačná. Ak však Nemysl- ak si však nemyslíte, že by štruktúrne riešenie mohlo fungovať, tak potom navrhujem, aby ste ho ani nezavádzali, pretože ono e, bude pomerne nákladné, najmä v tej fáze zavádzania a najmä pre malých operátorov. Čiže v takom prípade sa skôr oplatí hľadať nejaký inteligentný spôsob stanovovania cien, ale to štruktúrne riešenie by som v tomto prípade asi neodporúčal. Takže vy ako parlament z nášho pohľadu máte v podstate dve riešenia. Buď sa rozhodnete uplatniť štruktúrne riešenie a také cenové stropy, ktoré budú motivovať nových operátorov vstupu na trh, alebo sa rozhodnete pre cenovú reguláciu. No a na základe návrhov, ktoré, o ktorých sa hovorilo, hoci e, sa o nich ešte nehlasovalo, Um, ja som skôr nadobudol pocit, že vám vyhovuje tá druhá, to druhé riešenie. Teda existuje to taký, také latentné presvedčenie, že štruktúrne riešenie nebude fungovať a že je jednoducho potrebná prísnejšia cenová regulácia. Čiže pozrime sa na tieto tabulky. Eh, vpravo. Parlament sa rozhodol, to, toto, je, toto je to prípad eh, hlasových hovorov, eh, tam sa parlament rozhodol stanoviť strop 10 centov, čo je iné než návrh komisie, ale to v prípade, alebo teda, pardon, rovnaké ako návrh komisie v prípade, že nebude štruktúrne riešenie, ale my sme tiež napríklad požiadali prostredníctvom GSMA, to, čo je neza, to, požiadali sme nezávislú spoločnosť AT Kearney o zhodnotenie Eh, tejto situácie z podnikateľského hľadiska, no a na základe eh, tých eh, cenových stropov, o ktorých sa zatiaľ hovorí, sa ukazuje, že väčšina MVN, MVNO, teda operátorov mobilných virtuálnych sietí, ktorí pracujú s relatívne malým počtom pracovníkov a majú relatívne nízke kapitálové náklady, nebudú schopní profitovať v žiadnej fáze. Takže jedna z kľúčových, jedno z kľúčových posolstiev z môjho pohľadu je Inteligentné alebo rozumné cenové stropy sú veľmi dôležité. Treba dať operátorom určitý priestor e, v rámci tých stropov, cenových stropov, aby boli motivovaní vstúpiť na trh, aby sa im to zdalo e, profitabilné. No a v rámci, e, teda v rámci tohto sa dá povedať, že bez týchto bez tejto flexibility do štruktúrne riešenie nebude fungovať. Oni tie tie cenové stropy sa časom e, v podstate stanú zbytočnými, e, pretože e, ten trh si s cenami poradí. No a jedna z posledných vecí, ktoré by som chcel spomenúť, je tá, že podľa nášho názoru návrh by tiež mal zahrňať alternatívu. Cena za implementáciu štruktúrneho riešenia je pomerne veľká nie je to až taký veľký problém, ak máte 25 miliónov zákazníkov, ak ste operátor s 300 tisíc platiacimi zákazníkmi, tak tie náklady sú v podstate také isté, čiže relatívne povedané je to o mnoho náročnejšie. No a veľmi často práve tí menší operátori uh, sú pružnejší a možno e, dokážu zvážiť aj to, či vedia napríklad na trh prísť s, tako, s takým paušálom roamingovým, ktorý podstate e, bude znamenať rovnaké náklady pre konečného spotrebiteľa ako veľkí operátori. A práve toto je v absolútnom súlade s digitálnym programom, digitálnou agendou komisie, ktorú predstavila pani komisárka Krus a znamenalo by to aj udelenie impulzu trhu, pretože mali operátori tí e, poskytujú alternatívu oproti ostatným operátorom a my si myslíme, že táto alternatíva je veľmi dobrá a že by bolo vhodné operátorom dať ich vlastný osud do rúk, tak povediac. Takže moje závery z tohoto všetkého sú. V prvom rade si myslíme, že štruktúrne riešenie môže fungovať, ak sa nastaví správne, ale že bude vyžadovať stanovenie takých cenových stropov, ktoré umožnia e, istý, istý priestor na dýchanie aj novým investorom, Ehm, pretože no, tie súčasné navrhované cenové stropy tie naozaj nepôsobia atraktívne pre prípadných nových záujemcov. A pokiaľ sa rozhodnete ísť e, cenovou reguláciou, tak to v podstate to je jedno riešenie. Buď štruktúrne riešenie, ktoré bude trvanlivé, alebo e, pokračovanie v cenovej regulácii. Toto je v podstate rozhodnutie, ktoré musíte urobiť. No a e, podľa mňa by bolo treba zaviesť tiež výnimku pre firmy, ktoré majú ceny roamingových dát, napríklad rovnaké ako domáce ceny dát. Takže tu by sme im mohli e, troška uľahčiť situáciu a pokiaľ tie cenové stropy e, sa ukážu byť príliš vysoké, mohlo by dojsť k ich pre, prehodnoteniu v roku 2016. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Mein Ďakujem veľ, veľmi pekne. Ja by som teraz navrhol, aby sme e, nechali prehovoriť aj ostatných prednášajúcich. Ja viem, že je to troška problematické, nemusíme si všetci zapamätať to, čo povedali, ale kind of click to exit. Sorry, uh, I'm just going to try to find you. Hello. Okay, the next is... Uh... Dobre, takže ďalším uh, rečníkom bude Emanuel Forest, uh welcome. And uh, if you want, if you're ready, then please. Tak ak uh, ste pripravení, môžete začať, pán Flores. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že Burgess Telekom vždy podporoval <laughs> názor komisie a snahu komisie o zavedenie takých opatrení, ktoré by prospeli uh, konečným spotrebiteľom. A takisto podporujeme ciele digitálnej agendy. E, vidím, že e, ďalším rečníkom bude zástupca Transatelu a pred desiatimi rokmi sme s nimi podpísali, e, s touto firmou podpísali kontrakt a ja by som chcel, <laughs> ja som veľmi zvedavý, ako objasní výhody, ktoré môže jeho firma, firma priniesť v oblasti roamingu. Každopádne, my si myslíme, že štruktúrne riešenie, ktoré navrhuje komisia, je veľmi E, komplexné a je veľmi dobrým liekom na tú chorobu, ktorú momentálne vníva, vnímame. A po druhé si myslíme, že e, napriek tomuto sú to aj určité negatíva, ktoré nás môžu postihnúť a e, aspoň podľa toho, čo som si vypočul od kolegu z telefoniky, môžeme dosiahnuť ten cieľ digitálnej agende aj jednoduchšie a rýchlejšie. Takže v prvom rade Princíp odpojenia je veľmi zložité riešenie. Je to zložité na pochopenie pre spotrebiteľov, respektíve väčšina spotrebiteľov ani nebude chápať, prečo si musí vybrať e, jedného operátora pre domáce e, služby a iného pre zahraničné služby. Takisto to bude komplikované pre e, predajcov, koncových predajcov, ktorí budú musieť tieto služby priniesť na trh a ďalej pre operátorov, pretože zhruba 10 miliónov eur. E, to bude stať každého operátora e, v podobe investícií do zabezpečenia týchto nových systémov. E, ja by som vám pripomenul, že v minulosti sme mali skúsenosti s výberom dodávateľa služby, prenosovej služby v prípade pevných liniek a tam ten princíp decouplingu alebo oddelenia poskytovateľa služby od majiteľa siete fungoval do istej miery dobre, ale um, objavili sa aj problémy. Tento princíp by bol napríklad neefektívny z hľadiska hospodárskej súťaže, pretože, ako som povedal, boli by tam implementačné náklady a tieto implementačné náklady by boli proporcionálne vyššie pri menších operátoroch než pri väčších. A preto mám pocit, že väčší operátori v podstate akceptujú ten návrh komisie a e, veľmi dôležité tiež je to, čo som si všimol, keď som vstúpil do tejto miestnosti, že nikto nedokáže vysloviť e, to meno našej spoločnosti, takže vyslovuje sa to bujk. <laughs> za čo rečníkovi ďakujeme aj tu v kabíne. A e, je to teda určite no, jednoduchšie zapamätať si meno e, Orange alebo Vodafone alebo Telefonika, takže nás napríklad e, brzdí ešte táto vec. Ale e, bude každopádne treba vysvetľovať aj e, takéto veci v, prí, v prípade toho decouplingu. Teraz prístup na veľkoobchodnej úrovni k roamingu. Uh, my E, my chápeme, že jednoducho musí vzniknúť alebo môže vzniknúť nejaká alternatíva celoeurópskych operátorov už len preto, aby spotrebiteľ mal k dispozícii európsku roamingovú službu. E, je to v podstate veľmi jednoduché. Môžeme si predstaviť, že by povedzme Francúzi si kúpili SIM kartu od operátora, ktorý by bol založený v Luxembursku a tým pádom by de facto mohli e, využívať, mohli mať prístup k tejto paneurópskej službe aj mm, doma, teda vo Francúzsku. Neviem, či by bolo právne možné oddeliť írskeho občana, ktorý má, ktorý využíva celú európsku službu od e, operátora z Luxemburska a je v roamingu vo Francúzsku, od francúzského občana, ktorý Eh, má prístup k luxemburskej SIMke, alebo teda využíva e, luxemburskú simkartu a nezákonne využíva túto, pan, túto celoeurópsku službu doma. Teda vlastne používa akoby roaming tejto firmy u seba doma vo Francúzsku. No a <laughs> Takže v konečnom dôsledku chceme, aby e, boli stanovené určité vhodné pravidlá aj pre celoeurópsky prístup k, v tomto prípade k veľkoobchodným službám. To je základ. No a my sme, eh, musím povedať, už eh, zaznamenali isté problémy aj so štruktúrnym riešením, ktoré navrhuje komisia, pretože my sa v prvom rade domnievame, že je tam rozpor. Je tam rozpor s faktom, že prístup na trh bol vylúčený zo zoznamu relevantných trhov samotnou komisiou, pričom na národnej úrovni eh, to bolo urobené kvôli tomu, aby sa uľahčila trhová analýza. A po druhé sa domnievame, že princíp subsidiarity vyžaduje, aby úprava prístupu k sieti bola e, výlučno, vo výlučnej pôsobnosti členského štátu. A v tomto zmysle toto komplexné riešenie komisie ide príliš ďaleko. Prečo to ide príliš ďaleko? Ako som už povedal, môže dojsť k tomu, že francúzsky občan využíva luxemburského operátora vo Francúzsku, pričom na tej SIM karte beží celoeurópska služba. A potom je tu povedzme írsky občan, ktorý využíva tú službu Luxemburska alebo Francúzsku, čo pre neho to je roaming. A e, táto trhová analýza komisie e, sa nachádza v e, pracovnom materiáli z mm, júla minulého roku. Ja som si prečítal tento materiál a na strane 35 sa píše, že boli preskúmané rôzne riešenia a e, teda konkrétne tri a tie posledné dve sú v prvom rade, ak e, obmedzený prístup k plnej službe MVNO E, v roamingu bude zabezpečený, alebo bude mm, zabezpečený prístup MVN ku všetkým službám. Takže e, je niekoľko riešení, ktoré komisia navrhuje a ja sa pýtam, prečo e, komisia zamietla riešenie na báze služby, pretože uvádza jednu nevýhodu a to, že ak nebude táto služba obmedzená na roamingovú službu, tak by mohla viesť k deformácii Eh, hospodárskej súťaže na domácom trhu, pričom by, išlo, pričom by sa išlo o mnoho ďalej, než je potrebné na vyriešenie eh, problémov s, roamingu, s roamingom. No a a tento návrh komisie v podstate zavádza možnosť takú, že by skutočne existovali e, skutoční celoeurópsky operátori, ktorí by poskytovali roaming aj domáce služby v princípe. A komisia e, sama píše, že takéto riešenie, ktoré by bolo teda faktickým riešením by mohlo silne pokriviť hospodárskú súťaž na domácom trhu. Takže e, toto máme vlastne napísané na tomto obrázku, na tejto stránke. Na záver by som ešte chcel upozorniť na to, že pre nás, no nehovorím o reklame, ale pre nás najlepší aktérmi, ne, najlepšími aktérmi by prípade tých celoeurópskych roamingových alebo teda služieb ako takých mohli byť Buktel, Buitel alebo Apple, pretože by sa využívali napríklad aplikácie na iTunes a tým pádom by bolo možné napríklad aj to, že by na európsky trh vstúpili ako MVNO Google a Apple, teda Uh, opakujem, ako MVNO, nie len pre tú celoeurópsku roamingovú službu, ale v tomto prípade aj uh, pre domácu službu. A pretože by sa ťažko rozlišovalo, či je človek doma alebo v roamingu. A teraz k dátovému obmedzeniu v roamingu. Ja mám jednu, jedno posolstvo, alebo teda chcel by som niečo povedať službám komisie. Ja si myslím, že vývoj technológií a z, z, zvyšovanie efektívnosti generácii 3G a 4G, už e, tieto stropy nezohrávajú nejakú zásadnú úlohu, pretože pre operátora je najdrahšie tú sieť rozbehnúť, dať prístup e, obča- spotrebiteľovi a nie rozširovať kapacitu e, na 1 alebo 2 gigabity prenosu. Takže jedným spôsobom, ako účtovať za roaming je tak ako vo Wi-Fi v hoteli, že si zaplatíte tú službu na hodinu, deň, týždeň alebo mesiac v danej krajine, kde ste. Toto je možné, ale len vtedy, ak by štruktúra cenových stropov e, evolvovala k e, takému systému, ako je napríklad e, fixná platba za prístup, teda na užívateľa na deň. Týmto sa zjednoduší celý systém. Prípadne by tam mohla byť cena za prekročenie toho, toho objemu stiahovaných dát. A potom je tu cena samozrejme priebežná, teda za megabajt a a tu by sme mohli nechať priestor operátorovi, aby zaviedol e, z krátkodobého hľadiska príslušný systém. Takže prichádzam na poslednú stránku nášho návrhu veľmi jednoducho, pretože to pomene zložité. Išlo o to, že správnym spôsobom by bolo podľa nás je to dobrovoľný návrh operátorov a k telekomu, ale aj iných operátorov, zaviesť digitál, digitálnu agendu do roku 2015. E, chceme v podstate len toľko povedať, že operátori by mohli byť nútení účtovať ďalší paušálny poplatok za e, tzv. zemepisné rozšírenie toho systému. Môže to byť viazané alebo predplatený systém. A tu uvádzam ako jeden príklad. Francúzsky občan, idem do Nemecka, pocestujem po Európe, ak je to na jeden deň za euro, za euro, môžem mať geografické rozšírenie mojho predplateného. Budem mať naozaj eurotarif, ktorý sa zrealizuje takýmto spôsobom. Pre desiatimi rokmi vo Francúzsku sme prešli na účtovanie za sekundu. Nikto nás nenutil, nás nenutili, jednoducho e, sme boli nutení zaviesť E, iný poplatok a takéto minutové, minutové účtovanie jednoducho zaniklo. Takže takýmto spôsobom by bolo možné v súlade s digitálnou agendou naozaj zaviesť skutočnú eurotarifu pre celú Európu. Ďakujem pekne za pozornosť a za čas. Ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Hneď teda zmeníme rečníka a ako ďalšieho môžem privítať pána Žanka Bonifaja z Transatelu. Angelika, musíš ešte raz túto pripomôcť mi. would, he had his, his, his, his presentation. Yeah, that's my presentation. So that's I'm perfect. Just so what oh, okay, so too many people the same Good afternoon. My... Príjemné popoludne, volám sa Jacques Bonifé, som predsedou francúzskej MB asociácie, ale čo je dôležitejšie, som spoluzakladateľom a e, prezidentom Transatelu, čiže som podnikateľ, riadím firmu, ktorá má 80 ľudí a pôsobí v šiestich krajinách. Eh, mal som 8,5 milióna eur ako kapitál na založenie ziskovej firmy. Je to celoeurópske MVNO určené pre tých, ktorí cestujú veľa a chodia cez hranice. Navrhujeme miestnu sadbu v každej z piatich krajín, takže keď eh, pani Redingová pred piatimi rokmi niečo zaviedla, my to už robíme 10 rokov a niečo vám o tom poviem viac. Takže e, takisto umožňujeme e, voľným operátorom a ďalším MVNO spolupracovať. Máme asi 70 MVNO v Európe, máme asi 500 e, tisíc užívateľov v piatich rôznych krajinách. Technická infraštruktúra je prepojená s 8 sieťami v Európe. Takže aké služby poskytujeme? Je to multi-IMSI architektúra, čo znamená, že na SIM karte, ktorú máte v tomto mobilnom telefóne, mám 5 čísel z 5 rôznych krajín. Mám francúzske, belgické, holandské, luxemburské a švajčiarske. Uh, Buick, Mobistar za Belgicko, Orange za Švajčiarsko, Tango za Luxemburg a Telfor uh, e, za Holandsko. Všimli ste si, že Švajčiarsko má švajčiarske číslo a Švajčiarsko nie je uh, súčasťou Európskej únie. To znamená, že naše riešenie pracuje pre celú Európu. V podstate poskytujeme jednu simku a e, jedno, jednu zmluvu s užívateľom. Zabezpečujeme vnútroštátne použitie aj roamingové použitie. Rozhodli sme sa byť udržateľní a preto sme sa rozhodli takto postupovať z ekonomických dôvodov. Rozširujeme naše aktivity Spojeného štátov a Izraelu. To znamená, môžem ponúknať európskym občanom miestnej sázby v USA a v Izraeli E, nerobím to len preto, že momentálne nemám ešte také silné pokrytie. Dva segmenty, ako som povedal, tí, ktorí žijú v pohraničných oblastiach, um, um, Francúzov, ktorí prac, chodia každý deň do práce do Švajčiarska, ale takisto aj do Luxembursku. V podstate poskytujeme 50-percentnú zľavu na roaming. Uh, bude to viac, ak to bude potrebné. Dôležitá informácia je ARPU, uh, priemerná faktúra za mesiac je okolo 95 eur, či hovoríme o veľkých užívateľoch. Moje náklady na akvizíciu sú 300 eur a e, keďže marža je okolo tých 40%, keď si to porovnáte, tak zistíte, že môžem náklady na akvizíciu za, e, splatiť za menej ako 12 mesiacov. E, to chcem zdôrazniť, pretože práve takéto hospodárske informácie sú dôležité, keď chcete zistiť, e, čo je dobre roamingový limit alebo retailový limit Eh, Ak som povedal, eh, tie naše riešenia nefungujú iba v Európe, ale aj mimo Európy. A môžete sa pýtať, prečo Transatel nie je väčší, prečo uh, máme len toľko členov, koľko máme, toľko predpojiteľov, koľko máme. Jednoduchý dôvod. Snažili sme sa mnohokrát počas rokov ísť do Spojených štátov, nešlo to do Nemecka, nešlo to do Španielska, nešlo to v Taliansku, nešlo to. Takže E, začali sme teda podnikať len vo Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a nedávno aj v Švajčiarsku. Mimochodom trvalo mi 7 rokov, kým som to dojednal vo Švajčiarsku. A takisto aj to, že som nemohol si dohodnúť roamingové dohody s operátormi ako v Nemecku, pretože roamingové dohody s nemeckými operátormi e, sa nedali, pretože by som ponúkol francúzským a belgickým klientom lepšie sadzby, keď pôjdu do Nemecka ako Nemcov. Nikto mi to nedovolil. Ako u nás doma a 95% dôvodov je práve takých, prečo máme NEO len pre menej ako 10 tisíc eh, členov a prečo mám eh, ten trh eh, len taký malý, ako ho mám. Musím povedať, že som nezískal veľkú podporu od Európskej inštitúcií. Stretol som sa s Vivian Redingovou a keď som, nežiadal som od nej nejaký regulačný zásah, žiadal som len akési verejné vyhlásenie, v ktorom by sa hovorilo o tom, že cez európske MVNO s celoeurópskou architektúrou sú dobré multiimzy. Mimochodom, nie sme jediní, je viacero takých firm z opačných skrachovalo, pretože jednoducho nedokázali sa udržať. Takže multi-IMSI a MVNO je schodné riešenie. E, môj podnik je pre mňa ziskový, ale musí, potrebujeme trošku podporiť tak, aby MNO v iných krajinách chceli, aby sme podporili tie ime, jednotlivé MNO, aby s nami obchodovali, či už kvôli reglementačnému zásahu, ale len cez nejaké verejné vyhlásenie jednoducho povedať, že to je dobré riešenie, to je iný prípad, ale prečo nie aj tak by to šlo? Takže to je to, čo som chcel povedať. A teraz veľmi krúto Krátko tým trým navrhovaným štruktúrnym riešeniam mimochodom e, ja si myslím, že všetky riešenia, ktoré robí Transatel, je štvrté riešenie a je to riešenie, môžem vám povedať, ktoré 10 rokov už funguje, čiže je potrebné, je nutné ho jednoducho zohľadniť. Eh, resellingový model je slabé riešenie podľa nás, pretože v podstate väčší dodávateľ je najvyšším konkurentom. Eh, miestne rozčlenenie je nebezpečné podľa nás. Pre miestne riešenia pre miestne rozčlenenie eh, je skúsenosť koncového užívateľa, čiže sme najlepšia firma, ktorá poskytuje najlepšie zážitky spotrebiteľom Apple a Google cez Androidy. Čiže ak spravíme tento systém, je to obrovská príležitosť pre Google a Apple, aby sa realizovali. Nie som si celkom istý, či chceme znížiť e, deficit Kalifornie, ale ak to tak spravíme, tak im pomôžeme. Ďalšia vec je, že ak hovoríme o tom, že by bolo super pre Američanov alebo Číňanov, ktorí prídu do Európy, fajn, pretože e, by mohli požívať výhody miestnej sádzby aj pre európskych občanov cestujúcich, keď pocestujú do Číny alebo Spojených štátov alebo do Kanady, tí budú platiť ešte stále vysokú cenu. Čiže čo sa týka obchodnej bilancie, podľa mňa to nie je dobrý nápad. Duálna im, simka IMCI e je zložitá, ak e, používate e, e, mobilné uľahčovače, tak sa to dá, je to dostupné a, e, a samozrejme s odborníkmi o tom môžeme ďalej diskutovať. Takže hospodársky priestor pre poskytovateľov roamingových služieb – ak chcete byť roamingový poskytovateľ a začať založiť novú firmu, potrebujete získať finančné prostriedky, pretože potrebujete zavieť technickú infraštruktúru, call centrum a e, spracovateľské centrum. To je nákladné. A potom potrebujete získať klientov, čiže musíte spraviť reklamu, môžete dávať e, zľavy predajcom a tak ďalej. Čiže potrebujete veľký kapitál na štát. Takisto, ak poskytujete roamingové služby a chcete konkurovať s ostatnými MNO, ak ste veľký, ako napríklad Vodafone, ktorý chce, by chcel konkurovať vo Francúzsku, tak vaše ceny musia byť o 20 nižšie ako miestne meno. Ak ste menší ako Transatel, potom musíte ísť o 30 nižšie s nákladmi. A tieto zľavy, ktoré dávam, vychádzajú z 10-ročnej skúsenosti, čo je to niečo, nie niečo, čo som si len tak vymyslel z hlavy. Robím to 10 rokov a viem, že keď nepôjdem 30% pod ceny MNO, jednoducho nič nepredám. A tento nový podnik, teda, alebo teda nové aktivity, e, tá nová firma vytvorí konkurenciu, to znamená, e, že je potrebné, musíte pokryť náklady na akvizíciu do 12 mesiacov, ak chcete vydržať. E, to platí pre Transatel, ale Samozrejme, nebudem tu zachádzať do detajlov, ale keď sa pozriete na štruktúrne riešenia e, reselling alebo duálnu IMSI, a e, vypočítate si to, tak zistíte, že jednoducho sa nedá byť konkurencieschopný, predovšetkým ak eh, te, e, obmedzenie retailových cien e, sa bude, retailové ceny budú tlačené dole. Čiže buď musíte tlačiť konkurenciu a akceptovať, že počkáte niekoľko rokov, kým uvidíte dopad, alebo znižíte to obmedzenie roamingu a nebude žiadna konkurencia a o, dva, o rok či o dva ukončíme roamingové aktivity. Čiže Transatel samozrejme ponúka ďalšie riešenie. Výhoda je toho, že už to existuje, mám konkurenciu na trhu, môžem to dokázať, čiže to nie je niečo také ako nejaké štruktúrálne riešenie, ktoré ešte neexistuje. Toto moje riešenie už existuje. V každom prípade je dôležité, aby MVNO mohli uzatvárať medzinárodné roamingové dohody, pretože aj národné MNO, ktoré existujú, môžu v podstate mať iba obmedzený dopad na trh. A doteraz to nebolo zvažované, ale myslím si, že to je potrebné zvážiť. A potom takisto si treba dať pozor, že ak budeme reglementovať, tak e, neposky, aby sme neposkytli príležitosť európskym firmám, E, ponúknuť dobré sadzby pre ľudí mimo Európy. Tu si treba dať pozor, aby jednoducho peniaze neodchádzali z Európy. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za o, prejav. Ďakujem pekne aj vám za váš príspevok a hneď dám ďalej slovo pánovi Tony Šordolovi, ktorý už aj zaujal svoje miesto firmy Teláš. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman Thank you, Ms. Niebler, Ms. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Nieblerovej, aj pani Korholovej. Aj ďakujem za možnosť sa tu dnes prihovárať. Ja veľmi si vážim túto príležitosť. E, Samizlo by som chcela poďakovať aj spotrebiteľovi za, e, komisárovi za spod, pre spotrebiteľov, pretože za som túto prácu, pretože ja, ako všetci ostatní obyvateľi Európy, som tiež e, prí, príjemcom tejto výhody. Myslím si, že komisárka Kroes sa rozhodla do roku 2015 vyrovnať ceny za dátový roaming. V zásade by chcela urobiť to, čo sa udialo v prípade e, telefonovania. Ja by som predovšetkým chcel povedať, že myslím si, že tu existuje štruktúrálny problém, problém na úrovni, na veľkoobchodnej úrovni, pretože keď vidíme viaceré e, siete, ktoré sú na marginálnom e, obrate, tak tam je veľmi málo veľkoobchodného obradu, obratu. A prečo to nevidíme teda vlastne tu? Ja si myslím, že problém, ktorý tu existuje, je otázka vyváženia vlastne medzi tým prichádzajúcim a odchádzajúcim um, vychádzajúcou odchádzajúcou premávkou alebo komunikáciou. Napríklad ja som e, e, zadefinoval e, nerovnováhu v tej, tej, tej komunikácii a myslím si, že som to poslal aj komisii. Keď sa pozriem na materiál z komisie, ktorý tu už dnes e, bol spomínaný, že na strane 14 sa spomína, že rokovania sú preto, aby sa vyvážila e, premávka a to znamená, že keď zatiaľ čo pre nevyváženú e, premávku môžu byť ceny niekedy až 40 nižšie, než, než je strop, to sa neopreukazuje zase v štatistike, pretože relatívne malé množstvo e, tých e, vyvážených minút sa by kompenzuje tým veľkým počtom nevyvážených minút. A e, je to len reziduálna premávka, ktorá vlastne je predmetom silnej konkurencie. A dôsledkom toho je, že malí operátori, ktorí majú veľké stimuly získať veľkoobchodné obchodné E, pre obchodnú premávku, tí sú v podstate zavreli, zavretí pre trh. Pani Libre, vy ste sa na začiatku pýtali, ako môžu vytvoriť konkurenciu na tomto e, trhu a vy ste veľmi zaujímavo uviedli príklad z leteckého biznisu. A ja by som chcel pripomenúť nemecký prípad Ahmeda Saida, ktorý e, podstate e, rozťal ten gordický úzol v leteckých e, spoločnostiach, pretože tam tiež e, začal tlačiť ceny dole. A myslím si, že potrebné Takže skúsme teraz dať tento prípad však nabok, ale aj trhy nie sú tiež e, nie, tiež nie sú celkom ochotné prijímať rozhodnutia, ktoré ich akože roz, rozložia, pretože keď nie sú konkurencie schopné, e, tak e, musia vlastne byť tu legislatívy, ktoré zabezpečia túto um, hospodárskú súťaž a je to určené ešte aj na ochranu spotrebiteľa. Ja si myslím, že Berek urobil obrovskú prácu v oblasti roamingu, ale je treba zdôrazniť, e, že sa týka len veľmi obmedzeného množstva dát. Oni tiež povedali, že ich výsledky sú veľmi konzervatívne. Ja si myslím si, že to, čo oni uviedli, tie sú výrazne nad tými nad veľkoobchodnými cenami. my tu máme už viacerých eh, operátorov, ktorí ponúkajú eh, veľkoobchodné ceny od 1 do 5 eh, eurocentov za megabajt, takže neviem, napríklad v Polsku sa dnes tá veľkoobchodnú cenu ponúka za 1 cent, cent za megabajt, je to otvorené na otvorenom trhu teraz čo, všetci sa budú naháňať, že sa, si to kúpia? Myslím si, že nie, pretože je tam problém s tou, s tou rovnováhou. A takisto si myslím, že budú viacerí operátori, ktorí možno, že budú ponúkať za 5 centov, ale tie tu sú tu. Ja som už niektorých z týchto operátorov dokonca tu dnes videl. A myslím si, že práve um, ide o to, že kto je na trhu prítomný. Ja myslím, že čo sa týka SMS, o tom si spomín, to si spomínali aj vy, pani Nívler, ale ja si myslím, že možno môžeme ísť aj nižšie cenou a ešte to bude v poriadku. Ak e, bolo by dobre, keby sa tu ponúkali teda paneurópske obchodné ceny. To bol vlastne pôvodný cieľ a myslím si, že je to určitým spôsobom dosiahnutelné za určitých podmienok. Keď sa pozriem na americký trh, tak e, americké e, trhy tam nemajú žiad, nemá, nie je žiaden operátor, ktorý by mal panamerický sieť. Každý jeden z nich využíva aj roamingové služby do určitej miery a niektorí úplne do veľkej miery. To znamená, že títo štyria veľkí operátori v Amerike majú medzi sebou e, zmluvné obmedzenia, kde sa hovorí, že keď e, prekročíš hranicu toho hostiteľa alebo ten, určitú hranicu, tak e, potom budete musieť platiť oveľa viac. Ja nie som za neobmedzené paneurópske, ale myslím si, že mali by sme mať paneurópske ponuky do určitej, do určitej miery alebo do určitého stropu že potom e, ďalšia otázka je, že e, oproti veľkoobchodnému riešeniu, kde máme jediné riešenie k dispozícii, to je cena alebo strop ceny. Potom na retailovej úrovni máme, toho, máme viaceré možnosti, lebo tam sú ešte aj tie štruktúrálne opatrenia, ktoré sú navrhované. Tie sú navrhované len preto, aby sa pra, kvázi škrty na veľkou obchodnej úrovni posunuli na obchodnú úroveň. Avšak tu treba dosiahnuť určitú rovnováhu, pretože sú tam veľmi nízke tie retailové ceny a ktoré sa ešte majú znížiť, a, a, a pričom, pričom myslím si, že je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor medzi veľkou obchodnou a nízkou obchodnou sádzbou. Keby sa nám toto podarilo, tak potom tí by mohli prísť sem vstupovať noví a potom by sme možno mohli byť svedkami aj určitej hospodárskej súťaže. Vyššie maloobchodné e, cenové limity by mohli umožniť potom aj štruktúrálne opatrenia. Čiže potom by môžete potom zrušiť e, to naredenie o retailových cenách. Ale keď konkurencia alebo keď hospodárska súťaž to nevznikne, potom je možné opäť zaviesť tie nižšie e, stropy na retailové ceny po roku 2016, aj keď by to nebolo veľmi, pri, veľmi jemné po tomto dátume. Alebo keďže je tu taká pomerne obmedzená ambícia týchto štruktúrálnych e, opatrení, pretože prakticky ide o presun alebo rozdelenie veľkoobchodných posunutie na maloobchodné. Preto si myslím, že najlepšou riešením preto si myslím, že Mali by sme mali by sme predovšetkým sa zbaviť najviac legislatívy, pretože to by najlepšie pomohlo tým cenám. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo poslednému rečníkovi, to je pani Monika Štajnárová. Dúfam, že som vaše, slovo, vaše meno dobre vyslovil, správne vyslovil a Thank you, Mr. Chairman. Um, Ďakujem, pán predseda, pani Midler, pani Kolhra, poslanci, dámy a páni. Chcela by som poďakovať za možnosť e, sa vám tu prihovárať a chcela by som vám, vás poinformovať o našich návrhoch alebo prípravom návrhu nového nariadenia, pretože je to veľmi dôležité. Roaming a roamingové ceny sú veľmi dôležitou vecou pre spotrebiteľov. Ja sa pokúsim zodpovedať na vaše otázky, aj keď sa budem hlavne sústrediť na spotrebiteľa a na jeho perspektívu, respektíve pohľad spotrebiteľa, takže by som sa pozrela to zo širšieho pohľadu v súčasnom svete, kde sa stále viacej ľudia presúvajú, tak tieto služby a roamingové služby sa zvyšujú, ale roamingové ceny sú stále veľmi vysoké. Keď sa pozrieme na roamingovú koncepciu, je to jednoducho potvrdením, že tu nebol dostatočne zintegrovaný vnútorný trh a nemá ani dôvodnenie ob prečo to tak je. Teraz keď sa pozrieme na trh, 4,5 roka po tom, čo vstúpil nariadenie roaming 1 do platnosti, európsky spotrebitelia neustále zažívajú e, zvyš, privysoké ceny za roaming a nie sú dokonca ešte si ani celkom istí, respektíve nedôverujú roamingovým službám, keď sú v zahraničí, dokonca často telefóny vypínajú, aby sa vyhli vysokým faktúram tak bolo to potvrdené aj Eurobarometrom v roku 2010, ktorý bol venovaný roamingu. Teraz, čo sa týka toho, ako ďalej. Mali by sme sa sústrediť na zrušenie bariér a zvýšiť dôveru spotrebiteľov, keď cestujú a využívajú svoje mobilné telefóny. Aj keď vítame návrh komisie pre nové nariadenie o roamingu, myslíme si, že Mali by sme byť ambicioznejší a rozhodnúť sa na praktickejší prís, e, riešenie, zrušenie poplatkov za roaming. Preto e, pripravujeme toto nariadenie o roamingu a považujeme ho za dôležitý krok, ale to je len jeden krok na procese k konečnému európskemu roamingu. Niekoľko slov o decouplingu, teda o oddelení vlastníctva. Nebudem diskutovať o tom, že ktoré e, riešenie je to najlepšie. Myslíme si, že e, to oddelenie vlastníctva spolu s oddelením e, veľkoobchodných od maloobchodných služieb by mohlo trošku vylepšiť situáciu a priniesť do toho určitú hospodárskú súťaž a takisto aj zvýšiť premávku z hľadiska pre, dát ale aj tak si myslím, že by ten návrh mal byť eh, postavený na technologicky neutrálnom riešení a vlastne to navrhuje vlastne aj pani Nibler v jej návrhu správy. Čiže mali byť určené v legislatíve len určité kľúčové princípy, ktoré by technické riešenie malo spĺňať. A z našej, našho pohľadu sú hlavnými princípmi také, že chceli musí byť nákladom efektívne, musí byť e, priateľské užívateľovi a musí mať vysokú mieru interoperability. Teraz, čo sa týka informovania spotrebiteľov a ako zabezpečiť vyššiu dôveru spotrebiteľom, aby využívali tieto roamingové služby. Je dôležité nezapúdať, že decoupling priniesie určité nové prvky pre spotrebiteľov a bude si vyžadovať aj zmenu v určitom správaní spotrebiteľov. Preto budeme musieť jasne informovať spotrebiteľov o možnostiach e, vybrať si toho roamingového providera Takisto musíme mať jasné, transparentné informácie, ktoré sa budú týkať cien a služieb, aby sme zabránili zavádzaniu a nejasným podmienkam pre spotrebiteľov. Tiež každá reklama bude musieť byť plne v súlade s legislatívou na ochranu spotrebiteľa. Osobitne smernicu o nekalej hospodárskej súťaži alebo nekalých obchodných praktikách. Teraz, čo sa týka regulácie cien, ako som uvedala už predtým, samotné e, oddelenie vlastníctva, teda ten deku, decoupling by sám o sebe nepovedie k zvýšeniu hospodárskej súťaže, ale my si myslíme, že e, tieto, tento nástroj aj spolu s e, reguláciou cien ešte stále nepostačuje. Preto si myslíme, že máme osobitný návrh na um, reguláciu cien a to čo sa týka cien e, hlasového roamingu alebo roamingu ako celku, si myslíme, že cena pre spotrebiteľa by mala byť viac orientovaná na náklady. Čo sa týka hlasovej služby, chcela by som uviezť do veci. Máme tiež cieľ digitálnej agendy, takže keď chcete dostať roamingové e, sadzby na e, domáce vnútroštátne ceny v roku 2015, tak Myslíme si, že by bolo treba začať na cene 0,15, 15 centov ako strop v roku 2012 a potom to mierne zvyšovať. Keď sa pozrieme na to, ako to bolo, aká je situácia v roku 2011, tak vidíme, že priemerná e, cena za minútu v Európe bola v roku 2008 13 centov, 2010 centov. Nemáme výsledky za rok 2011, ale budeme očakávať, že to bude ešte menej ako 10 centov. Takže buďte ambicioznejší z hľadiska tých e, cenových stropov. Čo sa týka SMS-iek a roamingov, e, tiež by to malo byť orientované náklady. Keď sa pozrieme na cenu poskytovania služby niekde medzi 1 až 2 centami a potom vidíme navrhované stropy okolo 10 centov, tak prečo? Prečo tieto služby zase nie sú až také časté? Prečo by mal byť taký veľmi veľký, e, taká veľká marža? preto by sme, by sme navrhli 7 centov, čo si myslíme, že je vhodné ako východisko od roku 2012. Čo sa týka údajov, čo sa týka dá, teda dátovej roamingu, vítame teda návrh komisie a myslíme si, že 90 centov na megabajt je príliš eh, veľa. Keď sa pozrieme na to, že v niektorých krajinách je mám 5 centov za megabajt. Prečo ho tu hovoríte o strope 90 centov? Ja viem, že musí byť nejaká marža, ak chceme robiť decoupling, určitú maržu musíme ponechať, ale marža 100% je podľa mňa naozaj nie je celkom hodná marža. A posledná vec sa týka transparentnosti a teda tej kontroly. V rámci súčasných ustanovení sú európsky spotrebitelia chránení automatickým um, ochranným klauzulám, keď cestujú po EÚ. Avšak ale aby boli úplne chránení proti šokom z vysokých faktúr, tak tento mechanizmus by mal platiť nielen pre e, tarify Eurodat, ale malo by to platiť aj pre Eurohlas a Euro SMS a malo by to byť aj rozšírené na roaming mimo EÚ. Malo by to platiť e, tak pre mm, e, tých e, pred predplaten paušály a pre, tak pre paušálnych, ako aj pre predplatiteľov. Čiže Jednoducho tá revízia do roku 2015 možno, že ešte bude príliš e, ako predčasná. Nebudeme môcť byť svetkami ešte toho, čo priniesli tie štrukturálne opatrenia. Toto si myslíme, že komisia by možno mohla e, opatrenie pre vyhodnotiť, či funguje naozaj trh e, do roku 2016 a potom by sme navrhli, aby sa pripravilo alebo hľadalo riešenie. Ďakujem pekne. Chcem eh, poďakovať a privítať tu kolegu predsedu pána Harbora medzi nami. A chcel by som skutočne veľmi srdečne poďakovať našim expertom za ich eh, prejavy. A teraz, eh, dámy a páni, bude príležitosť rozprúdiť diskusiu, klásť otázky, ale vzhľadom k času by som vás poprosil, aby ste boli veľmi struční, aby nám potom experti mohli poskytnúť jasné odpovede. Takže prvé kolo pán Rubik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ja by som sa chcel spýtať na princíp must carry. My vidíme, že v praxi je v podstate možné, že e, každý e, telekomunikačný operátor dokáže účtovať osobitne každému zákazníkovi. Čiže ja sa, ja sa chcem spýtať, ako, ako to bude zúčtované celkovo. Ďakujem veľmi pekne. Áno, máte slovo. Moje meno je Christian Angstrom, som členom výboru eh, INKO. Ja mám otázku na eh, pána Múriku z, teleko, eh, z telefoniky. Vy ste hovorili, že tie tie stropy, ktoré navrhuje komisia v prípade dátového roamingu sú 100, 200 a 300 eur za megabajt a ja by som navrhol skôr strop vo výške 10 eur na megabajt. A ja som už hovoril o tejto veci s ostatnými predstaviteľmi telefoniky a vy ste mi povedali, že to je absolútne nepriateľné a nerozumné. Ja sa chcem spýtať, prečo si myslíte, že veľkoobchodná cena alebo strop veľkoobchodnej ceny na úrovni 10 eur by bol nepriateľný, pretože pani Nibler eh, hovorí, že maloobchodná cena, myslím, teda na domácom trhu je zhruba 8,80 eh, na na gigabyte a Telefonika e, v podstate účtuje snad ešte menej španielským e, zákazníkom. Za 12 eur ponúkate e, španielským zákazníkom 2 GB, čiže to je 6 eur aj niečo za GB, čiže 6, ak dokážete ponúkať 6,25 španielským španielským zákazníkom, prečo si myslíte, že strop 10 eur na gigabajt v roamingu by bol nepriateľný, nerozumný? Ďakujem veľmi pekne, pani Hekeli. Pán Hekeli. Pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, to boli veľmi zaujímavé prednášky. Vo vzťahu eh, k myšlienke stropov stanovených čo najbližšie k domácim sadzbám, by som chcel sa spýtať, či tie domáce sadzby samotné budú nejak obmedzené stropmi? Teda, ak roamingové sadzby uh, budú obmedzené, tak uh, a, a domáce ceny nebudú, tak potom sa môže stať, že kartelové dohody môžu spôsobiť, že jednoducho ceny sa vyvážia, ale tak, že roamingové klesnú, domáce stúpnu. Čiže e, že by sme najprv zaviedli stropy mm, domáce. No otázka, čo by na tom povedal súdny dvor, lebo sa mi zdá, že bude veľmi dôležité eh, prihľadnúť aj na názor Európskeho súdneho dvora v týchto, v týchto otázkach. Ďakujem veľmi pekne, pani Web Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Mne je veľmi jasné, že vo všeobecnosti máme jeden cieľ a tým je razantné zníženie cien, maloobchodných cien samozrejme, lebo sa na to pozeráme z pohľadu spotrebiteľa väčšinou v, na roamingovom trhu. A v tomto zmysle sa zdá, že vždy, keď sa hovorí o domácich podmienkach, tak tam tá situácia je o mnoho lepšia. Čiže jediné, čo v podstate e, nás alebo teda čokoľvek, čo nás priblíži k domácim cenám, je dobré. A v tomto zmysle by som chcela poprosiť e, prvého rečníka, ktorým bol pán Múrik, ktorý hovoril za telefoniku, aby e, povedal troška viac o alternatívach k tým blízkym domácim cenám, near domestic pricing. Pretože to v princípe vyzerá celkom zaujímavo, ale Vy ste to spomenuli len veľmi zbežne a možno by bolo dobré sa o tomto dozvedieť viac. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Giles Chichester. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať aj rečníkom, dnes, ktorí vystúpili dnes po obede. Ja by som chcel na začiatku povedať, že niektoré pripomienky, ktoré som si tu vypočul a ktoré navrhujú e, zmeny e, toho pôvodného návrhu komisie, sa mi javia pomerne komplikované a stávajú sa veľmi jasným a dobrým argumentom na zlikvidovanie celého procesu. To je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Po druhé, veľmi maláka návrh udelenia výnimky providerom, poskytovateľom služieb, ktorí majú roamingové sadzby rovnaké alebo podobné domácim sadzbám. To v podstate sme už dos- respektive pri nich ten cieľ už bol dosiahnutý, čiže nie, nie je dôvod ich zaťažovať ďalej. No a e, ešte stále niektorí z nás e, sú v podstate, sú im účtované príjmané hovory v roamingu a ja som chcel predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov na to, aby sme zakázali akékoľvek e, poplatky za príjmanie hovorov, ale k tomu sa dostanem neskôr. A moja otázka je teda taká, že takto na začiatku poviem, že mňa troška alebo teda som, som troška podozrievajú voči tým zástupcom podnikov, operátorov, ktorí tvrdia, že sa im páči návrh komisie, ale moja otázka je, že odznelo niekoľko návrhov na to, ako my, ako zákonodarcovia, aby sme mohli zintenzívniť hospodárskú súťaž v tejto oblasti bez toho, aby sme nejak e, manažovali tie cenové stropy na tej mikroúrovni a aby sme sa zaoberali detailmi. E, odvetvie určite má nejaké návrhy a preto by som ich rád počul. Ak e, viete, ako e, upraviť ten systém tak, aby to podnikanie bolo lepšie, tak uvítam takéto návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Angelika Nibler. Ja by som chcela, chcela tiež položiť dve či tri otázky našim expertom v prvom rade k tým štruktúrnym opatreniam ak to správne chápem, to, čo, na základe toho, čo povedal Giles Chichester, tak som troška zmetená ešte predtým, než som bola e, predtým. Um, teda ide o ten princíp must carry. Vy ste povedali, že máte problémy uzatvárať roamingové zmluvy a že v niektorých členských štátoch dokonca to vôbec nie je možné kvôli jednoducho situácii na trhu. A ja si myslím, že tento princíp must carry, alebo teda uh, povinnosti poskytnúť e, prepojovacie služby, e, ten je podľa mňa celkom dôležitý. A pán Murik z telefoniky hovoril, že podporuje principiálne štruktúrne riešenie a hovoril tiež o e, cenových stropoch alebo tej, tom priestore, ktorý tie cenové stropy by mali dávať operátorom. A odznelo skrátka niekoľko Ehm, no, dôležitých vyhlásení, aby som to rada zhrnula tak, že, že je tu veľa rôznych názorov a je veľmi ťažké si z toho vyextrahovať nejakú, eh, nejak, nejaký konečný názor. A teraz eh, tá technická eh, realizácia. Ten local breakout by zahrňal nebezpečenstvo, že by sme uprednostňovali neeurópskych operátorov a existujú tu ešte aj ďalšie riešenia, ktoré sa ponúkajú a ja by som chcela povedať, že ja som napríklad nadobudla dojem, že mám ešte menší prehľad eh, po týchto prednáškach o tejto problematike než predtým, pretože my poznáme cieľ, na tom sme sa zhodli, ale ako sa k nemu dopracujeme, to sa zdá byť komplikovanou záležitosťou a práve preto by som sa chcela pripojiť ku kolegovi Čičesterovi, teda ako mm, zabezpečiť väčšiu konkurenciu a pýtame sa <laughs> tiež, či to má vôbec väčší zmysel. A druhá otázka, nepočula som ani slovo o tom, a e, chcela by som preto poprosiť o vysvetlenie, ako je možné, že e, tuzemská alebo domáce sadzby sú také vynikajúce. Jednoducho, vy máte skvelé ponuky, ale hneď ako človek prekročí hranicu, tak e, pýtate za roaming, za roamingové služby 10, 20, 30, 40, 50 násobky týchto cien a to je jednoducho úplne iný svet. Ja tomu nerozumiem a pýtam sa, prečo to tak musí byť. Nedá sa to nejakým spôsobom vyvážiť alebo vyrovnať aby e, to bolo akceptovateľné pre e, Európanov. Ďakujem veľmi pekne, dobrý predseda. Teraz pani Korhola. Ďakujem. Moji kolegovia spomenuli viackrát tieto vynikajúce domáce ponuky a moja otázka na operátorov je nasledovná. Sme si istí, že tie domáce e, ceny odrážajú reálne náklady, alebo je to preto, alebo teda sú, môžu byť také nízke tieto ceny preto, lebo si operátori vykrývajú zisky z si vykrývajú uh, e, ušle zisky získami z roamingu. To je taká vec, ktorá ma zaujímala a keby ste mi na ňu mohli odpovedať, tak by ma to veľmi potešilo. Dobre, takže teraz by sme dali priestor expertom, aby odpovedali na otázky, ktoré odzneli. To bude to prvé kolo, neviem, či kto chce začať. Takže, ja neviem, skúsme, uh, skúsme ísť správa. Ak to nemá čo povedať, nemusí nič povedať, máte slovo. Okay, much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte raz telefonika, viacero otázok zameraných priamo na mňa, takže pokúsim sa najprv zareagovať na tieto. Mm, zaznela tu otázka o tom, prečo e, strop e, veľkopodných cien na dáta je taký vysoký. Úprimne povedané, datový roaming je pomerne drahý a myslím si, že všetci operátori uznávajú túto vec a momentálne dochádza k zmenám na trhu roamingovej sadzby. Klesajú pomerne rýchlo od roku 2008 asi okolo 50 za rok, čiže konkurencia na trhu začína fungovať. A prečo začína fungovať? No preto, že mnohí klienti dnes majú smartfóny a my chceme, aby klienti v podstate zapli tieto telefóny a začali ich aj používať a na rozdiel od iba telefonovania hlasových služieb, tam, kde znížime ceny, neza, za, nezaznamenáme náraz využitia. Ak znížime ceny za dáta, tak e, sa zvýši prevádzka. Ak znížime ceny, tak budú viac využívať dátové služby. Takže preto trh takto funguje, reaguje a robí presne to, čo sa od neho čaká. Samozrejme, to sa nedá z večera do rána. To sú veci, ktoré idú postupne a ako som už povedal, myslím, že sa dostaneme k takým cenovým úrovňam, e, ktoré všetci dúfate. Raz sa tam dostaneme, ale ak dáte trhu priestor tentokrát, tak postupne sa k tomu dostaneme do roku 2015, by sme sa tam mali dostať. A celkové náklady na dáta, úprimne povedané, neviem, koľko to stojí. Úprimne vám hovorím, že existujú rôzne dátové produkty, napríklad medzi, medzi e, dvoma prístrojmi, e, tie sú lacnejšie ako dlhé dátové e, prenosy. Čiže tie ceny závisia od technológie, ktoré používate, od dát, ktoré stiahujete, od služieb, ktoré poskytujete. Ale sadzby sa uberajú správnym smerom, sa vyvíjajú správnym smerom. Zaznela tu takisto otázka od pani Pila de Castillo o ceny, o riešení e, cez ceny blízke domácim cenám. Tu nám išlo, nešlo o to, ešte to nebolo vlastne presne zadefinované. Išlo nám o to, aby to bolo niečo podobné ako to, čo hovoril kolega z E, je tu množstvo spôsobov, ktoré, alebo na metód, ktoré môžu predložiť operátori a ktoré dajú v podstate spotrebiteľom ceny veľmi blízke vnútroštátnym sadzbám. Predstavte si, teraz si veci len vymýšľam, ja neviem, 30 dní roaming bezplatný, alebo za euro za deň uh, roaming neobmedzený. Ponuky tohto typu. Čiže nám tu išlo o to, že nechceme obmedziť e, nejaké tie retailové vzorce alebo proste ponuky, ktoré budú prevádzkovateľia ponúkať. Nechceme to obmedzovať, ale asi by sme e, možno mali dať Bereku nejakú úlohu vypracovať usmernenia z toho, čo sa považuje za skoro ako domáce ceny. A v rámci tých parametrov, ak budú operátori fungovať, tak tu bude konkurencia domácich operátorov. Povedzme, jeden španielský operátor bude ponúkať takéto sádzby, to vyvinie tlak na ďalších španielských operátorov, aby buď predložili lepšie ceny, na základe štruktúrnych riešení, alebo aby aspoň ponúkli niečo podobné. Čiže e, takýmto spôsobom na trhu vznikne veľká súťaž, ale potom operátori sami budú rozhodovať o tom, či chcú hľadať štruktúrálne riešenia alebo niečo také, ako som povedal, ceny skoro ako vnútroštátne keď hovorím skoro ako vnútroštátne, pretože vždy sú tu určité náklady a roaming vždy bude niečo stať. Pán Čičester spomenul príjmanie hovorov. Obávam sa, že príjmanie hovorov je jedna z tých vecí, kde jednoducho vznikajú náklady a ak použijete jeden z tých vzorcov, ktoré som spomenul, môžete v podstate si v podstate pokryť tieto náklady. Pani Nibler sa pýtala, prečo účtujeme viac za roaming. Úprimne povedané, mám také skúsenosti, že odpoveď nájdete v ekonomii a hovorí, ide tu o cenovú elasticitu, znie to veľmi zložité, ale keď sa opýtate klienta, čo by chcel, či chce veľmi nízke domáce sadzby, ale spoplatnený roaming, alebo či chce pomerne vyššie vnútroštátne sadzby a roaming za rovnaké ceny. Väčšina klientov povie, chceme veľmi nízke domáce ceny. Tam je tá konkurencia. A ako operátor e, robíte si cenotvorbu racionálne tým, že spoplatňujete roaming a konkurujete predovšetkým na tom vnútroštátnom trhu. Čiže to je tá odpoveď na všetky tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Buick Telekom, ja by som chcel doplniť to, čo povedal kolega o dôvode, prečo sú roamingové tarify také vysoké. Myslím si, že uh, to pochádza zo sveta GSM, kde, kde ceny, alebo teda náklady na minútu hlasových služieb boli veľmi vysoké, pretože technológia nebola taká efektívna a v podstate podnikateľský model roamingu bol práve takto vychádzal za minútu hlasových služieb, potom za SMS a potom za megabajt. Nové technológie umožňujú iné služby klientom, e, stále väčšie možnosti sa tu ponúkajú a teda my by sme chceli presvedčiť komisiu, že nový podnikateľský model by mal byť taký model, ktorý bude zohľadňovať to, čo musí klient platiť. Keď klient e, si zoberie systém vo Francúzsku, tak platí veľa za pokrytie e, vo Francúzsku, celé francúzske územie je pokrytie a menšiu, stále menšiu častku platí za hlasové hovory. E, E, tu by ste mali platiť v podstate iba za to, že nezaplatil za európske siete, za ďalšie pokrytie, za ďalšie investície a nie, nepokryť to do tých ďalších minút, pretože nezaťaží tým sieť. A aj v roamingovej krajine tam je rozdiel medzi e, častými a zriedkavými užívateľmi, čiže musíme zmeniť naše zmyšľanie buď dobrovoľne alebo povinne, tento, toto ďalšie spoplatnenie za zemepisné rozšírenie E, kde francúzsky klient neplatí za nemeckú, taliansku a inú sieť, tu musí za to zaplatiť, možno to bude minúta za deň alebo niečo podobne. A keď si kúpi jeden mesiac, tak to bude menej ako 30 eur, pretože to bude previazané a potom tu vznikne konkurencia medzi všetkými operátormi mm, e, vzhľadom e, na tú správnu výšku tohto ďalšieho poplatku a podľa mňa to je najlepší spôsob, ako dosiahnuť ciele digitálnej agendy, ak chceme mať nie rovnaké ceny pre domáce hovorí a roamingové hovory, ale ďalšiu cenu za prístup k európskej sieti, ktorá v konečnom dôsledku bude, pred, bude na normálnej bežnej výške pre celú Európsku úniu. Jacques Bonifé Transatel. Roaming 1, roaming 2 hovorili o regulovaných cenách a neboli tam žiadne stimuly preto, aby sa podporila konkurencia, pretože po roamingu 1 a roamingu 2 e, vznikli meno v rôznych krajinách. Navštívil som aj, opýtal som sa ich, dajte mi rôzny prístup e, z vašej krajiny, tak aby som mohol rozvíjať podnikanie u vás. A ľudia e, nemali pocit, že to je vhodné riešenie na zniženie tlaku Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu a tak ďalej. Teraz eh, roaming 3 je iný, pretože eh, v texte je už sa hovorí poprýkrát o konkurencii. Čiže teraz si musíme dobre rozmysleť, či si dáme za prioritu podporu konkurencie a potom musíme chvíľku počkať, kým tá konkurencia vznikne, aspoň eh, dva roky, a potom nemôžete veľmi tvrdo ísť po tom obmedzení roamingových cien, pretože hlavne v roku 2012 získať kapitál a mať rozpočet nie je až také jednoduché. Alebo sa rozhodnete, že nechcete konkurenciu a chcete e, nízke ceny, miestne ceny také sú v Európe, to už je politické riešenie a potom sa ne, netvárme, že chceme konkurenciu, buď jedno alebo druhé. Ak chceme konkurenciu, musíme jej dať chvíľu čas takým firmám, ako je moja, dať Vodafone, ak chce mať európsku sieť, dať mu čas, aby si rozvinul túto podnikateľskú aktivitu. Ďakujem. Takže na otázku pána Čečestra o zavádzaní konkurencie. Ja plne súhlasím s kolegami z Transatelu, že potrebujeme dať konkurencii čas na to, aby mohla zafungovať a ak to chceme spraviť, musíme dať dostatočný priestor medzi obmedzením wholesaleových cien a, a mm, konečných spotrebiteľských cien. Konkurencia na retailovej úrovni, ale momentálne sa tu nenavrhuje žiadne opatrenie, ktoré by zaviedlo konkurenciu na veľkoobchodnej úrovni. Čiže momentálne je situácia veľmi zaujímavá. E, plus minus 1 či 2 operátory tam, kde majú e, veľký podiel na trhu, majú aj roamingový trh. To nedáva zmysel, pretože e, nejde, nenájde sa operátor, ktorý môže ošetriť celý trh. A tam sa znižuje priestor pre konkurenciu. Myslím si, e, že potrebujeme naozaj vytvoriť priestor na zaujímavú a dobrú konkurenciu. Len kratučká pripomienka z hľadiska zavádzania konkurencie a výšky horných stropov. Myslíme si, že je možné mať konkurenciu aj pri nižších stropoch, pretože aká je to spravodlivá marža? O tom môžeme hovoriť hodiny, aká je korektná marža. A ja si myslím, že 100% je už samo o sebe dosť veľa. Čiže to by malo stačiť na to, aby mohla začať pôsobiť konkurencia. Len krátka pripomienka. Ja som v roku 2000 založil svoju firmu na princípe roamingu. Bola to v podstate arbitráž a ja som zaplatil 1800 eur a predtým som bol šéfom stratégie v iných firmách, čiže predtým som dobre zarábal. Čiže nie je to až také jednoduché e, myslieť si, že je tu priestor, môžeme o tom diskutovať, ale dáme si Excelový hárok pred seba, správame si konkrétny prípad a nechcem takéto vyhlásenia mm, do vetra. Ďakujem pekne. A teraz e, by som ešte dal slovo zástupcovi z Bereku. Nech sa páči, máte slovo. Keď sa chcete teda ujať slova, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za to, že ste pozvali Berek, aby sa tiež vyjadril k tejto bohatej téme. Ja by som e, sa dotkol iba niekoľko, po, niekoľkých bodov. Začala by som teda tom, čo povedal Tony Short k otázke veľkoobchodných cien. obchodných cien Neviem, či som predtým niekto označil moju prácu za heroickú, ale súhlasím s ním, že odhady tých e, veľkoobchodných cien z Bereku boli konzervatívne, ale konzervatívne to je teda to, asi ten správny termín pre nás. Teraz, čo sa týka tých retailových e, sadzieb, ktoré platia e, na národnej úrovni pre dáta, myslím, že dopracujete sa k takému záveru, že BERE, keď bude, bude revidovať svoje údaje, e, na báze e, aktuálnejších nákladových modelov, ktoré doteraz nemáme, možno len tak z jedného, dvo, jednej, dvoch krajín, tak mám taký pocit, že napokon budú oveľa nižšie čísla, než e, sme mali do tentokrát. To je taký moja intuícia a aj naše čísla vychádzali z toho, čo sme mali k dispozícii v danom čase. Tony povedal tiež, že keby jeho veľkoobchodné ceny sa výrazne znížili, výrazne, tak firmy by začali ponúkať paneurópske e, sadzby, sadzby, kde roaming bol takmer taký istý ako cena národných e, služieb. Udeje sa to? No neviem, ale ja viem, že sa to neudeje, kým sa to tak neudeje, kým sa neznižia tie veľkoobchodné ceny. Čiže to je jednoducho tá prvá podmienka, keď chceme dosiahnuť cieľ digitálnej agendy, čiže musia sa výrazne znižiť veľkoobchodné ceny. Prípadne až na také úrovni, o ktorých hovorila pani Nibler v jej e, stropoch, prípadne ešte aj nižšie než to dlhodobého hľadiska hovoríme tu, že chceme prejsť k retailovej k hospodárskej súťaži, tak je dôležité uznať, že štrukturálne opatrenia môžu byť jedným z spôsobov, ako zaviesť zvýšenie hospodárskej súťaže, ale sú aj iné metódy. Napríklad, keby sme využili tieto paneurópske tarify, nevedeli by sme ich ako niečo, čo e, marí e, súťaž, tak by to práve bola možnosť, e, ako zabezpečiť tú súťaž tým, že by sa umožnila hospodárska súťaž, ku ktorej sme svedkami na domácich trhoch viacerých krajinách, vo vnútri týchto krajín. Ďalej otázka, ktorú položila aj pani Niebler. Prečo sú takéto vysoké ceny, um, retailové ceny za roaming a Ehm, odpoveď ehm, z telefoniky bola taká, ja vám môžem jasne povedať, že vy, firmy vám preto dávajú takú vysokú cenu, lebo v zásade nemajú žiadnu hospodárskú súťaž, lebo tu nie je žiadna, žiadny konkurenčný tlak. Takže buď ehm, cenovými stropmi, alebo hospodárskou súťažou, konkurenciou, to je jediný spôsob, ako môžu tie ceny ísť dole. Potom by som sa chcel dotknúť od tejto dilemy, o ktorej hovorili viacerí poslanci, ale aj experti a to, čo je teda najlepší spôsob na stlačenie cien nadol. Myslím, že je to otázka aká sa pripraví politika. Berek je absolútne posadnutý eh, hospodárskou súťažou tam, kde sa to len dá, ale zase tiež to nevidíme ako jedinú alfu a omegu, čiže my si myslíme, že hospodárska súťaž či konkurencia je prostriedkom, nie cieľom. Čiže to za, cieľom by malo byť dobré služby, dobré ceny, um, spokojnosť zákazníka. Čiže sú k tomu viac menej dva prístupy, ako hovorili viacerí. Buď stlačíte dolu tie cenové stropy, to je taká, také brutálne riešenie, alebo využijete alebo podporíte súťaž a môžete dúfať, že teda táto konkurencia stlačí tieto ceny bez toho, aby sa to muselo robiť v legislatíve. Berek je z takýchto postupov opatrný, eh, že či sa to udeje v praxi. My sme preskúmali všetky štruktúrálne riešenia, naďalej ich skúmame a urobíme tú analýzu, ale budeme opatrní. Čiže nehovoríme, že sa to neudeje samo o sebe s konkurenciou. Eh, vysoko pravdepodobné je, že sa to udeje eh, pre tých, ktorí budú najviac tých, čo to využívajú, tej roamingové služby, možno, že u nich, ale čo sa týka nejakého veľkého masového trhu, či toto povedie k um, nízkym cenám v strednodobnom výhľade, je otázne. Takže toto je tá dilema a v dôsledku toho si Berek um, teda myslel, že cenové stropy, čo navrhla komisia, boli skôr príliš veľkorysé a nechránili dostatočne spotrebiteľa proti možnosti, aj keď ja to nechcem nejako zveličiť, ale s možnosťou, že teda konkurencia sa mm, veľmi rýchlo nebude chytať tohto trhu. Preto by Berek bol skôr za ešte nižšie cenové stropy, ktoré navrhla komisia ešte predtým. Ešte by som sa stručne dotkol viacerých e, ďalších tém, ktoré tu odzneli. Potom by sa tu hovorilo o probléme Apple and Google. Apple a Google. Myslím si, že neviem, či e, sa mám k tomuto technokrat vyjadrovať keby som urobil technokratické e, riešenie, tak môžem povedať, že keď posledný hráč vstúpi na trhu a bude vytvárať e, konkurenčný tlak, je to dobré pre spotrebiteľa vždy. To je vlastne zodpovednosť, na ktorú e, sa sústreďuje Berega, tam hľadá aj riešenia. Napokon myšlienka udelenia určitých výnimiek, ktoré sa k tomu ešte vrátim, to bol návrh, že firmy, ktoré sú ochotné dobrovoľne ponúkať takú sadzbu, kde je roamingová sadzba už blízko tej domácej sadzby. Ak teda by ponúkli takúto tarifu, mali by byť teda vyčlenené od tej povinnosti dekaplingu, teda odpojenia vlastníctva a oddelenia vlastníctva a myslím si, že to je e, dosť veľký veľká motivácia. Myslím si, že prakticky sa tým um, dosiahne to, čo tu každý v tejto miestnosti, pretože chce, aby sa roamingové ceny priblížili čo najviac tým cenám za domáce služby, a aby sa spotrebitelia koncom nemuseli obávať toho, e, že či môžu alebo nemôžu používať svoje telefóny, keď sú v zahraničí. Malo by to aj určitý dopad na niektoré veci, napríklad fungovalo by to oveľa jednoduchšie v tých krajinách, kde sú domáce ceny vyššie, ťažšie by to bolo v tých krajinách, kde sú nízke domáce ceny a to je vlastne v dôsledku toho, že Ehm, cena za veľkoobchodné, respektíve veľkoobchodné sadzby sú také niekde, kde sú veľkoobchodné sadzby vyššie než retailové sadzby v inej krajine. Môžem uvieť, aké sú tieto ceny napríklad v Európe sú. Berek to skúmal minulý rok. A krajina s najvyššou cenou za hlasový roaming jej priemerná cena, hneď skončím už, pán predseda, bola 17 centov za minútu a krajina s najnižšou cenou mala 2 centy za minútu. Takže e, ľahšie sa zavedie takáto cena v krajine, kde je 17 centov za minútu, než v krajine, kde sú 2 centy za minútu. Ďakujem, že ste ma dovolili hovoriť tak dlho, predseda. Ďakujem pekne. Musím uh, sa dívať žiaľ aj na cenu a, že na čas a posledný dávam slovo pani Korhole a potom dám slovo ešte predsedovi výboru IMKO. Takže nech sa páči pani Korhola. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Ďakujem za vaše zaujímavé príspevky. Ja by som teraz chcela predložiť svoje usmernenia z výboru IMKO. Keď sa pozrieme na dopad súčasného nariadenia, naozaj môžeme vidieť, že naozaj došlo k zníženiu cien hlasu a SMS-iek, avšak retailové ceny e, za datový roaming ešte sú pomerne vysoké a nie je tu dostatok konkurencie. Komisia vo svojich cieľoch pre Európsku digitálnu agendu že rozdiely medzi roamingami a národnými tarifami by malo byť na nule. A keď sa chceme to, k tomuto dopracovať, tak je treba hľadať riešenia, ktoré zabezpečia hospodárskú súťaž a efektívne fungovanie roamingového trhu štrukturálne opatrenia a cenové e, stropy nemôžu byť od seba oddelené. A to isté platí aj pre veľkoobchodné stropy a retailové stropy. Keď chceme štruktúrálne riešenie, ktoré má podporiť hospodárskú súťaž, tak musíme zabezpečiť dostatok eh, manevrovacieho priestoru medzi eh, veľkoobchodné a maloobchodné ceny, aby sme tam prilákali nových poskytovateľov, aby napokon sa ceny usadili na miere eh, akceptovateľného zisku a zároveň by to bolo dobre pre spotrebiteľa. To znamená, že buď e, to urobíme legislatívou, keď to môžeme zabudnúť na nové trhy, ale mali by sme teda pokračovať v tejto legislatíve aj pre budúcnosť. Diskutovali sme o štrukturálnych návrhoch, e, štrukturálnych e, opatreniach majú aj určité výhody, aj určité neistoty. Zdá sa, že momentálne sa ťažko určiť dá, čo by bolo najlepšie pre dlhodobého hľadiska. Preto ťažko povedať, aká legislatíva taktiež a aké technické riešenia si máme zvoliť, pretože napokon sa môže stať, že pripravíme legislatívu, ktorá už bude zastaraná v čase, kedy už bude pripravená na implementovanie pretože technológia sa vyvíja veľmi rýchlo, preto som sa rozhodla vo svojom stanovisku za výbor IMCO, len aby tam boli základné veci, ktoré by tam v tom konečnom e, riešení mali byť tak ako vlastne to urobila aj pani Nibler. Ja si myslím, že e, ešte niekoľko rokov pod roku 2016 by mohli byť tie cenové stropy pretože aby mal čas trh sa rozvinúť a čo sa týka ochrany spotrebiteľa a transparentnosti, cenová transparentnosť e, sa výrazne zvýšila, e, odkedy vstúpila do platnosti posledná legislatíva, nedávna legislatíva o roamingu. Spotrebiteľ musí mať garantované informácie s pochopiteľným spôsobom, aj tak, aby si mohol ľahko porovnať ceny, aj keď bude meniť poskytovateľa roamingu mojimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré som predložila vo výbore. Mám tam aj bezpečnostnú e, bezpečnostná faktúra vo výške 50 eur by mala byť e, platná aj za, na faktúru za mimo EÚ. Takže ja by som chcela toto rozšíriť aj na zákazníkov, ktorí majú len preplatené karty, pretože dokonca aj s týmito preplatenými kartami sa môže stať, že niekto dostane šokujúcu eh, faktúru. Tiež by som chcela vo všeobecnosti povedať, že informácie pre spotrebiteľa to bolo, je dobre zvládnuté v návrhu komisie, avšak komisia by mala trošku zabezpečiť jasnejšiu štruktúru nariadenie prostredníctvom konsolidácie všetkých ustanovení, vrátane tých šokujúcich faktúr. Pričom by to malo byť uplatniteľné pre všetky roamingové služby. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za toto záverečné stanovisko. A teraz ešte by som dal raz slovo na záver pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Ja si myslím, že táto rozpráva dnes bola naozaj zaujímavá my Myslím si, že u nás v našom výbore e, už máme zase na to nápady alebo myšlienky a ako budeme ďalej postupovať, ako môžeme zabezpečiť hospodárskú súčasť. Chcel by som poďakovať za vyjadrenia pán kolegovi z Bereku. Určite sa s ním ešte spojím. Budem zveravá, aké pozmeňujúce návrhy navrhnú, e, predložia e, kolegovia, takže to bude báza ďalšej diskusie. Ďakujem aj za jednotlivé stanoviska našich expertom, odborníkom. Teším sa na ďalšiu diskusiu a som si istá, že na určitý čas dosiahneme také riešenie, ktoré bude stimulovať eh, hospodárskú súťaž v Európe, ale zároveň zabezpečíme rozumné ceny eh, digitálnej Európe. Predseda, ďakujem pekne Angelike Niebler a v neposlednom rade ešte záverečné eh, slova Malcolmovi Harborovi predsedovi výboru IMKO. Nech sa páči. Uh, well, thank you very much, uh, Herbert, and I'll be... Ďakujem veľmi pekne, Herbert. Budem hovoriť veľmi stručne. V prvom rade by som chcel poďakovať menom výboru vám za to, že ste nás sem pozvali a za to, že ste nám dali príležitosť prispieť k ochrane spotrebiteľov a právam používateľov, pretože tieto dva aspekty sú veci, na ktorých sme pracovali s veľkým nasadením a som veľmi rád, že tu vidím kolegyňu Castillo, ktorú, s ktorou sme spolupracovali aj na, na pôvodnom balíku o telekomunikáciách. Niekoľko záverných pripomienok, ospravedlňujem sa, že som tu nemohol byť celý čas, ale predsedal som svojmu výboru, kde bolo prítomné polské predsedníctvo. V prvom rade niekoľko takých všeobecných pripomienok. Ja sa domnievam, že je veľmi uh, dôležité uh, pozorovať uh, že týmto balíkom sa zakladá Berek. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý krok, krok veľmi dobrý pre trh, aj občanov, aj spotrebiteľov. A domnievam sa, že um, kolega, uh, ktorý prehovoril čím Rick Brašis uh, sa v tejto téme pohybuje a ja som rád, že ho tu vidím znova. Každopádne som si uh, všimol, uh, že sú problémy s tým, ako Berek e, vypočítava cenu a e, dôležité je, aby Berek mal dostatočné informácie, aby mal prístup k údajom e, od operátorov a minimálne pokiaľ ide o ceny pre používateľov a ich porovnávanie. Toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá a aj v oblasti práv spotrebiteľov sa snažíme zabezpečovať, aby mali spotrebitelia k dispozícii dostatočné informácie, ale aby mali včas. Toto je absolútne nevyhnutné. Ja si myslím, že aj pani Nibler eh, to veľmi jasne povedala vo svojej správe, tak to je podľa mňa jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. A druhá, druhý aspekt, ktorý by som chcel spomenúť, a tým sa vraciam k našej spolupráci. V minulosti my, som, my sme sa napríklad snažili zabezpečiť pre spotrebiteľov možnosť prechodu k inému operátorovi. A tu teraz hovoríme o tom, že si e, môžu e, spotrebiteľe vybrať druhého operátora len pre roaming. A my by sme mali zabezpečiť, aby táto možnosť e, zmeny operátora bola zavedená čo najrychlejšie. Ja si myslím, že to treba naozaj urobiť čo najrychlejšie. Ale na, na teraz to bude treba odložiť, pretože treba počkať na údaje od Bereku. Ak si pamätáte na to, čo sa robilo vlastne v eh, oblasti mm, telekomunikácií, tak my sme sa snažili zabezpečiť prenosnosť čísla v domácom prostredí a ak si správne pamätám, eh, tak eh, došlo k zlepšeniu oproti tomu nášmu pôvodnému návrhu, že to má byť možné do 24 hodín a teraz v podstate tá situácia je ešte lepšia. Čiže my by sme mali zabezpečiť, aby e, prechod pod, pod iného operátora bol rýchly, jednoduchý, aby sme tým zabránili e, nejakým nevýhodám pre spotrebiteľov. Takže toto je vec, e, o ktorej by sme chceli teraz rokovať. Ja nebudem hovoriť veľmi podrobne o stropoch, okrem toho, že podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby sme tento režim stropov zachovali, pretože je naozaj potrebné, aby fungovala hospodárska súťaž a tiež si myslím, že sú určité rozpory e, názorové, ale ja si myslím, že e, je možné dospieť k, e, k konečnému riešeniu na báze správy pani Nibler aj s príspevkom pani Korhola. A tiež by som chcel povedať, že podporujeme skôr stanovisko Bereku v tom, že zatiaľ nebola vykonaná dostatočná analýza tých štruktúrneho riešenia No a nemá zmysel ponáhľať sa nasadzovať neoverené riešenia. A preto by sme potrebovali ten režim, súčasný režim cenových stropov zachovať aspoň do tej doby, kým štruktúrne riešenie nebude plne nasadené. A záverom chcem povedať, že určite chceme všetci permanentné riešenie. Uh, ja dúfam, že keď budeme hovoriť o roamingu číslo 4, 5, 6, 7, 8, tak e, pani Nibler nebude sa musieť dochádzať a hodnotiť, e, či e, cenové stropy sú pri, priateľné alebo nie. My sa spoliehame na ekonomické analýzy a na to, že operátori budú inovatívni a že budú vymýšľať nové riešenia. No a my by sme im chceli dať príležitosť to urobiť. Každopádne bude treba preskúmať, čo sa bude musieť udiať na domácom trhu, kde momentálne fungujú stropy, cenové stropy. A inými slovami, my e, v mobilnej oblasti máme, alebo potrebujeme e, trvalé riešenie. Takže aj tu v roamingu bude potrebné umožniť novým operátorom taký režim, ktorý umožní fungovanie mobilným operátorom Chcem poďakovať výboru IMKO za to, že sme sem boli pozvaní a myslím, že tento príspevok k úprave roamingu v Európe bude nezanedbateľný. Ďakujem veľmi pekne, Malcolm. Chcem sa ti poďakovať za pripomienky po prvé a po druhé aj za vynikajúcu spoluprácu, e, ktorú si e, ako spravodajca za váš výbor preukázal. A týmto môžem uzavrieť toto vypočutie. E, máme ešte pred sebou niekoľko bodov. A o tejto správe budeme tiež rokovať na viacerých príležitostiach v budúcnosti, ale myslím, že momentálne nie je potreba, aby sme sa pustili znova do diskusí o veciach, ktoré sme už e, prerokovali, čiže bod ďalší v podstate mala byť e, znova správa pani Nibler, takže tu preskočíme. Spravodajkyňa ma však upozorňuje, že by som mal pripomenúť vám, že Termínom predkladania pozmeňovacích návrhov je zajtrajšok o 12. teda stredo 21. Sekretariatu dáme e, samozrejme nejaký čas, aby e, to mohol spracovať, tak aby na začiatku budúceho roka v januári sme mohli sa rozhodnúť o tom, e, aké pozmeňovacie návrhy prejdú. Každopádne potrebujeme postupovať rýchlo. No, uzatváram preto bod 12. Chcel by som poďakovať našim hosťom, našim odborníkom, predsedovi výboru a dvom spravodajkyniam. A teraz by sme mohli prejsť na nasledujúci bod. A ďalším bodom je um, rozhovor s eh, polským predsedníctvom, ktoré však zatiaľ ešte neprišlo, takže budeme musieť počkať. E, uzavreli sme túto časť príliš rýchlo. No, žiaľ, teda nemôžeme otvoriť e, tento bod, pretože polskí zástupcovia tu ešte nie sú. No, dúfali sme, že e, sa to podarí zorganizovať troška skôr. Takže si budeme musieť urobiť prestávku, je mi to ľúto, dámy a páni. O pol šiestej by sme sa tu znova stretli. Also Viertel vor sechs. No, v programe je 3 čtvrte na 6, takže by som bol skutočne veľmi vďačný, keby sa ešte aj niekto vrátil, pretože tu nechcem hovoriť s polským predsedníctvom sám. To síce určite môžem, aj sa mi to už stalo, ale bolo by dobre, keby sme a tu predsa len mali ešte niekoho iného. Takže vás naozaj poprosím, aby ste možno nejakí poslanci, alebo aspoň asistenti, alebo niekto, skrátka sa vrátili o 3 čtvrte na 6 do sály. Ďakujem veľmi pekne. meine Damen und Herren. Ich begrüße insbesondere die Damen und Herren Dolmetscher. Dámy a páni, vítam tu najmä dámy a pánov tlmočníkov. Sme tu v takom, v takom v takej zostave, že vás je tu prevažná väčšina, <laughs> dvaja poslanci a 60 tlmočníkov. Takže vyhrali ste, ale keby som mohol, tak by som vám chcel srdečne poďakovať za skvelú spoluprácu počas 2,5 rokov, čo som bol predsedom. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, funguje to vynikajúco. Želám vám všetkým šťastné Vianoce a všetko dobré do e, budúceho roka. Ale pozerám sa teda aj na túto stranu. Želám vám šťastný nový rok a e, naďalej dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Ešte uvidíme, s akými predsedami. Každopádne, u mňa to bolo veľmi rýchle. Ja auch zu schnell geredet, glaube ich. My sme si, neviem, že e, hovorilo, stažovali sa na mňa, že som, možno, že to je tým, že ma vymenia, lebo som asi veľmi rýchlo rozprával, takže asi to je tá cena, ktorú za to zaplatím, že ma teraz vymenia. Ale myslím, že polské predsedníctvo ešte stále tu nie je. Ďakujem, že tu ešte máme dvoch kolegov, teda pán Gudy a ja, dvaja poslanci. Okay. Das war's. Tak to je všetko. Zatiaľ.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 že máme túto ten malý problém, že vlastne sme museli posúvať, respektíve, že sme mali určité posu- pre posuny. Takže ja by som teraz už mohol Magdalenu Gaj privítať a teším sa, že môžeme opäť s ňou mať diskusiu v závere polského predsedníctva v oblasti jej pôsobenia a keď všetci s tým súhlasia, tak nech sa páči, máte hneď slovo. Ďakujem bardzo. pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení poslanci, Dámy a pani. je to pre mňa veľmi milá príležitosť, že tu môžem dnes byť hosťom u vás a hovoriť o výsledkoch polského predsedníctva v oblasti telekomunikácie a informatiky. Prvá vec, to bolo prvé naše historické predsedníctvo v Európskej rade. Tiež to bolo obdobie počas jednej z najťažšej krízy, ktorá bola je vo svete a v Európe a s tým spojenými problémami. Situácia sa dnes veľmi rýchlo mení a s ňou treba nielen rýchlo na to reagovať, ale treba pristupovať aj inovatívne. V tejto súvislosti sa teším, že Európsky parlament a osobitne Európska komisia chápe, aká je situácia a je tiež spolutvoricom úspechu našej, našho predsedníctva v Európskej rade. E, moje krátke prezentácia nebude len o úspechoch našeho predsedníctva, ale pre všetkým by som chcel poďakovať e, tomuto výboru za našu spoločnú prácu a spoluprácu, pretože chcela by som povedať, že podarilo sa nám podarilo sa to nám, teda vám a my ako polské predsedníctvo sme prakticky prví v Európe prijali európskej politiky radiového e, vysielania. Za toto by som chcela poďakovať e, tomuto výboru. Teraz viac ako kedykoľvek je treba e, označiť priority, ktoré sú dôležité z hľadiska záujmu celej únie. Najťažšou úlohou našeho predsedníctva je rýchle ukončenie prác na prvom programe politiky využívanie eh, rádiových pre, pre komu, eh, rádiového tej frekvencie pre komunikácie, pretože to má veľký vplyv na európsky HDP. toto, jednoducho Európa potrebuje takéto nariadenie. Polské predsedníctvo urobilo všetko preto, aby na poslednej rade 13. decembra bol prijatý kompromisný dokument v prvom čítaní. E, to si vyžadovalo Ehm, veľa práce expertov v Rade Európskej únie, množstvo stretnutí s parlamentom, komisiou a tiež množstvo negociácií s predsedom tohto výboru, pánom Rojlem, ako aj s pánom spravodajcom Hukmarkom. Ale podarilo sa nám a teraz by som chcela všetkým, ktorí na tomto pracovali, chcem poďakovať a povedať, že vaša práca prispela k rastu konkurencie schopnosti európskeho hospodárstva a budovania spoločného vnútorného trhu. V pláne našich prác na, na bývalý e, le, pol rok bolo takisto aj roaming, e, všo, e, služby pre všeobecnom záujme, ako aj budúcnosť agentúry ENISA. Takže teraz prejdem postupne k jednotlivým otázkam. Čo sa týka roamingu, bol jedným z našich priorit, priorit polského predsedníctva a pri, pri sme veľkú váhu zabezpečenie príslušnej rovnováhy medzi ochranu spotrebiteľa, ktorí využívajú roamingové služby, ako aj e, zároveň na druhej strane e, záujmy operátorov, pretože na nich takisto nemôžeme zabúdať. Parlament e, do toho vniesol už veľa svojich názorov pričom cieľom bolo znížiť ceny pre spotrebiteľov. Ako ukazuje prax a čo potvrdzuje sa aj v z dokumentu Európskej komisie. Existuje tu potreba zabezpečiť e, schopnosť na trhu a jeho mechanizmy samé potom budú znižovať e, ceny. Iniciatíva Európskej komisie v tomto kontexte je mm, podľa nášho hodnotenia veľmi výrazná. Tiež sme mm, tiež na poslednom rokovaní eh, rady pre um, dopravu a telekomunikácie 13. decembra. Väčšina ministrov počas eh, politickej diskusie na tému roaming potvrdila eh, svoju ochotu eh, pracovať na tom, aby sa čo najskôr to, táto, táto smernica o roamingu európskom čo najskôr prijala. Takže to je veľmi optimistické. Javí sa to tak, že ešte zostali určité technické úlohy, ktoré súvisia s depaketizácií služieb ale nebude to brániť prijatiu tohto e, legislatívneho materiálu. Tiež je potrebné, aby tam boli zahrnuté základné kritéria pre depaketizáciu. Avšak to sú technické úlohy, ktoré sa môžu potom dokončiť neskôr, e, v neskôršom termíne a to dokončia experti. Naše predsedníctvo e, ukončilo v oblasti roamingu e, práce s právou, ktoré rada schválila 13. decembra Teším sa, že parlament začal už pracovať na projektom, ktorý e, prakticky už dnes k tomu bolo aj verejné vypočutie. A tu pripravuje správu pani poslankyňa Nibler. E, verím, že aj budúci rok počas dánskeho predsedníctva e, bude môcť vstúpiť nové nariadenie do platnosti 1. júla 2012. Ako polská ministerka, ktorá je zodpovedná za telekomunikácie, deklarujem teraz mm, pomoc nastup, nastupníckému predsedníctvu, že budeme veľmi s nimi úzko spolupracovať, aj zabezpečíme aj príslušné stretnutia a konzultácie s expertami, pretože to je mimoriadne zaujímavé a dôležité pre našich eh, spotrebiteľov v celej Európskej únii. V časoch eh, európskej krízy je rovnako dôležité aj zabezpečiť zabezpečenie vnútorného, ďalšieho vnútorného trhu, ale aj zabezpečenie všetkých podmienok eh, pre poskytovanie informácií a v tejto oblasti bolo jedným z priorít polského predsedníctva bolo eh, zabezpečenie Európskej agentúry pre eh, bezpečnosť sietí E, predsedníctvo spolupracovalo s Európskym parlamentom a viedla ďalej dialog s členskými štátmi a s komisiou aj s gréckou vládou. Keďže sme mali na, uvedomi, že Európsky parlament ešte nekonč, neukončil postup prvého čítania v týchto prácach. Sme sa zhodli s členskými štátmi, že je potrebné veľké, zabezpečiť veľké zmeny v úlohách tejto agentúry. A táto agentúra bude musieť reagovať na incidenty, bude musieť eh, zvýšiť svoju úlohu v oblasti podpory bezpečnosti informačných sietí No, my navrhli sme, aby ENISA sa mohla aktívne zúčastňovať aj medzinárodnej spolupráce a podporovať e, podiel členských štátov na európskych inštitúciách aj e, v medzinárodných aktivitách, ktoré sú určené na ochranu bezpe- alebo na zabezpečenie bezpečnosti počítačových sietí. Tiež som presvedčená, že Rada spolu s Európskym parlamentom bude schopná nájsť dobré riešenia pre túto agentúru a takisto očakávame aj e, stanovisko alebo oznámenie e, e, komisie, ktoré je naplánované na marec 2012. E, a tým by sa mali byť práce dokončené. Ehm, rada je veľmi dobre pripravená na ďalšie rokovania. Polské predsedníctvo začala tiež diskutovať o budúcnosti služieb vo verejnom záujme ehm, bolo tom trio, cyperské, dánske a polské predsedníctvo na tomto pracovalo spolu, spolu a my sme chceli pracovať na týchto službách, aj na elektronických službách. Počas rokovania 13. decembra rada si vypočula prezentáciu Európskej komisie na tému 23. Eh, na tému, kde bolo oznámenie z 23. novembra. Tam sa eh, spomínali príslušné všetky konzultácie, ku ktorým došlo v otázkach eh, elektronického poskytovania služieb verejného záujmu. A je to je, je to teda naplánované, aby už v roku 2012 z mali by zabezpečiť e, plnú dostupnosť e, internetových strán verejného sektoru a tak, aby sa poskytli obyvateľom základné služby kde budú všetky k dispozícii internetové stránky s e, týmito informáciami. Avšak musíme zabezpečiť rovnováhu medzi zabezpečením e, tých investícií, ktoré sú potrebné do rozvoja širokopásmového internetu. Aj do toho boli ochotné investovať telekomunikačné firmy a pritom, aby to my ako politici, čo súvisí s týmito službami všeobecného záujmu, musíme teda medzi týmito nájsť tú príslušnú rovnováhu. A je treba zabezpečiť neutrálnosť e, sietí v Európe. Komisia predstavila komunikát e, v tejto otázke v maji tohto roku a komisia e, poukázala na niektoré obmedzenia pri prípady, alebo komisia poukázala na útoky na siete alebo na to, kde došlo k prerušeniu bezpečnosti sieti, tak e, e, komisia bude musieť e, toto riešiť a prijať ostrejšie v rámci oznámenia Polské predsedníctvo tiež navrhlo také závery, ktoré boli prijaté 13. decembra a v tomto dokumente rada hovorí, že je dôležité, aby sa, verej, aby sa verejný prístup internetu zachoval a aby internet naďalej zostal ako dostupnou sieťou, pričom musia byť zabezpečená ochrana e, základných e, e, práv, to je správ na slobodu prejavu, na slobodu podnikania a slobodu mysle a tak ďalej ďalej. Takisto vítame aj prístup, príspevok Európskeho parlamentu k neutralite siete. Myslím, že uznesenie zo 17. novembra 2011 v ktorom bolo oznámenie komisie a v tomto sme vlastne to oznámenie komisie podporili. Chcela by som sa ešte venovať niekoľko e, smyslovami k otázkam telefónnych e, služieb, ale respektíve k tomu, čo sme zorganizovali my v Polsku, aké aktivity. Zorganizovali sme ministerskú konferenciu vo Varšave, ktorá sa volala Perspektíva rozvoja trhu v elektronických službách v Európskej únii. Tu sa stretli ministri telekomunikácií z členských štátov EÚ, ale mimo EÚ. Pán komisárka Krus tiež tri predstavitelia Európskeho parlamentu a medzinárodné organizácie v oblasti telekomunikácií, ako aj experti z branže. Cieľom bolo predstaviť budúce možnosti rozvoja elektronických e, sietí v, v Európskej únii a tiež akým spôsobom zabezpečiť koordináciu medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Okrem toho sme teda sa snažili zabezpečiť rozvoj týchto, alebo podporiť rozvoj sieti pre budúce generácie. E, tu by som chcela osobitne poďakovať pánovi Gunarovi Hökmarkovi za jeho vášnivý prejav počas e, druhého dňa konferencie. Konferencia sa ukončila jedno zmyselným odhlasovaním toho, že je potrebné lepšie využívať e, frekvencie a podpísali to všetky, podpísalo to 53 štátov a ešte tento text môžu podpísať aj ďalšie štáty. Toto vyhlásenie bolo, je veľmi dôležité, pretože poskytuje prakticky mm, E, pretože to predstavuje prípravu na ďalšiu konferenciu, ktorá bude v Ženeve o využívaní vysielacích frekvencií. Takže podpis tohto vyhlásenia členskými štátmi a ďalšími inými štátmi, ktorí sú z mimo EÚ, je veľmi dobrým základom e, pre konferenciu v Ženeve. No a tiež spoločne s Európskou komisiou sme zorganizovali šiestu Európsku konferenciu na ministerskej úrovni na tému elektronickej administratívy, cezhraničné služby, eh, eh, i administratíva pre európskych občanov. Cieľom eh, konferencie bolo diskutovať na túto tému, ako aj uviesť, aké sú výzvy pred elektronickou správou v rámci stratégie 2020 a Európskej digitálnej agendy a ako zabezpečiť e, elektronickú správu, respektíve administratívu a je od, na roky 2012 až 15 a na báze toho prijať e, závery rady. Účastníci konferencie diskutovali, ako najlepšie možno využiť možnosti a ako reagovať na výzvy, ktoré súvisia s rozvojom elektronických služieb v administratíve aj s tým, že by boli tieto služby dostupné cezhranične a boli by dostupné e, obyvateľom tak boli potom ďalšie dve e, e, akcie. To bolo stretnutie ministrov a tiež ďalšia výstava európskych e, projektov. prostredníctvom elektronickej administratívy. Toto, táto udalosť sa stretla s veľkým záujmom a bolo tam asi 800 vystavovateľov, respektíve účastníkov, ktoré zabezpečovali, eh, zastupovali členské štáty, krajiny EFTA, Európsku komisiu, medzinárodné organizácie, ako aj regionálne organizácie. Takisto som bola zastúpená Svetová banka a podobne. Boli tam takisto odborníci a praktici z, z oblasti elektronickej administratívy. Eh, my takisto by, máme tak, takisto Takisto treba povedať, aké boli účasti našho predsedníctva na báze medzinárodnej. Zúčastnili sme sa 6. stretnutia um, elektronickej eh, vlády. Predsedníctvo pripravilo e, dokument predsedníctva, ktorý e, bol pripravený zo strany členských štátov. Čo sa týka agendy z e, roku 2010, tu sme tiež zdôraznili, že musíme brať ohľad na rôznych pre rôznych e, tých, ktorí sú, na našich internetových stránkach a chcela by som všetkým ale poďakovať, že sa mohla Európa venovať takým dôležitým otázkam počas polského predsedníctva, ktoré, toto všetko bolo pre nás veľká výzva a dúfame, že našich dánskych kolegov budeme môcť rovnako podporiť, ako, e, ako, oni, ako ste podporovali nás. Takže ja ďakujem pekne, ďakujem e, za vašu pozornosť a ak budete mať nejaké otázky, tak vám o nich zodpoviem. Ganz herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne za e, skutočne vyčerpávajúce vystúpenie. Ďakujem aj za vynikajúcu spoluprácu. Veľmi správne ste poukázali na to, že my momentálne e, uzatvárame veľmi zaujímavé politické projekty, niektoré z nich ťažšie, niektoré ľahšie, ale tento táto skúsenosť bola vynikajúca. A teraz by som chcela dostať slovo pánovi Ody. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani ministerka. Chcel by som eh, na úvod naozaj oceniť to, že múdrosť polského ľudu v 2010 roku e, viedlo k tomu, e, že vás e, zvolili do vlády, pretože vaše predsedníctvo bolo naozaj mimoriadne výnimočné. Myslím si, že celá vaša vláda môže byť hrdá na to, čo spravila ako službu pre Európsku úniu. Hovorili sme samozrejme o vašej problematike. Chcel by som vyjadriť určité obavy, ktoré mám e, v podstate, e, v podstate veda prináša nové technológie postupne a občania majú pocit, že tá digitálna priepasť sa nikdy nerieši. A v podstate vždy máme takýto pocit, že občania, že s občanmi sa nezaobchádza rovnako e, alebo že e, v podstate nemajú rovnaké možnosti všade na území Európskej únie Čiže myslím si, že úlohou politikov je nájsť také prostriedky, či už politické alebo finančné, aby sme dali občanom uistenie. Dnes popoludní sme hodne diskutovali o e, cenách za roaming. E, pripravujeme sa e, na to, že zavedieme záväzky, e, požiadame operátorov, aby znížili svoje sádzby. A naši spoluobčania by určite mali radi nejakú záruku v tom, že sa spravia také investície preto, aby oni mali prístup k službám, pretože ak nevyriešime tento problém prístupu k službám, e, digitálnym službám, mm, tak budeme mať obyvateľstvo, ktoré bude e, v podstate na jednej mať obyvateľstvo v mestách, bude mať problém so vzdelávaním, s bezpečnosťou a tak ďalej. A po šiestich mesiacoch predsedníctva chcel by som vedieť, aký máte pocit. Máte pocit, že e, politika komisie a práce členských štátov rešpektuje túto nutnosť e, vybaviť celé územie Európskej únie rovnocenne a dať všetkým rovnaké príležitosti. Podľa mňa sme nekoherentní, pretože my podľa mňa v Európe by sme mali zorganizovať e, trhy a potom e, vlády jednotlivých štátov by mali dať záväzky e, operátorom, aby zabezpečili pokrytie. Ako chceme mať akúsi koherentnosť, keď na jednej strane znížime sadzby tak, aby sme uspokojili spotrebiteľom, to, čo sa snažíme spraviť cez roaming, a E, v podstate ako náhle e, v podstate máme problém, alebo štáty majú problém, aspoň teda v našom člen, v mojom členskom štáte, e, mám pocit, že je tu problém e, povedať operátorom, dobre, musíte pokryť do 10 rokov územie, kde býva 94% obyvateľov. Nie je to také jednoduché, tu, sú tu územia, ktoré nemajú pokrytie e, a tým pádom tu nie sú rovnaké príležitosti a to nie je dobré. Takže chcel by som poznať váš názor, váš pocit na túto tému. Takisto mám otázku na trojku, to znamená Polsko, Dánsko a Cyprus, ale už ste v podstate na to v podstate odpovedali, keď ste hovorili o univerzálnej službe. Takže v každom prípade by som vám chcel ešte raz poblahoželať k vynikajúcej práci vašej vláde aj vám, vás osobne e, práci, ktorú ste spravili pre služby Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dám rovno priestor na odpoveď pani ministerke. Ehm, dla Ďakujem pekne, ďakujem aj pekne za tie príjemné slova pre našich obyvateľov. A teším sa, že budeme na tomto ďalej mať eh, vládu ešte ďalšie 4 roky. A samozrejme, že ehm, tieto, tieto veci mm, by mali pre, pretrvávať, aj keď sa budú meniť vlády a podobne. Verím, že to bude pokračovať ďalej. Čo, teda, čo sa týka otázky, e, ktorá súvisí s investíciami, aj z hľadiska zvýšenia kvalif- digitálnej kvalifikácie našich občanov a zníženia cien. Všetky tieto sú vážne témy a to je aj presne to, o čom sme hovorili že v súvislosti s, s poskytovaním verejných služieb, že je potrebné dosiahnuť tú rovnováhu medzi e, tým, čo budeme žiadať od telekomunikačných, e, alebo čo budeme požadovať od telekomunikačných firiem a zároveň od politiky, čo príjme, aby boli tieto investície e, boli zabezpečené. A veríme, že tieto investície do, e, do tejto infraštruktúry, či je to e, rádiová rádiové spektrum a podobne, alebo do širokopásmových sietí, to sú veľké investície. Čiže my, keď takéto investície chceme, musím zabezpečiť dobré, um, dobré zákony ale tiež nezabúdajme aj na verejné prostriedky, pretože sú aj také miesta, také biele miesta, ktoré nie sú vonkoncom nezaujímavé pre našich podnikateľov a do ktorých jednoducho naši podnikateľe nebudú investovať, lebo tam nevidia žiaden biznis, nemôžeme ich nutiť, že prečo tam nechcete investovať. Tak e, my musíme preto vytvoriť takéto podmienky a využiť na tieto miesta práve tie verejné prostriedky, tým, že im pomôžeme týmto firmám, že pomôžeme pomocou týchto verejných prostriedkov. Takto sa to deje vo Francúzsku bežne, ale deje sa to takto aj v Polsku veľká časť európskych prostriedkov, ako aj našich vlastných domácich verejných zdrojov eh, je určených práve samozprávnym krajom, ktoré vstupujú do partnerských vzťahov s telekomunikačnými firmami a takýmto spôsobom potom môžeme E, uniesť takéto veľké investície a zabezpečiť našim občanom moderné siete, lebo to je základ. Len vďaka takýmto sieťam potom môžeme poskytovať vo Francúzsku, či v Polsku, či v Španielsku, e, aj študovať na Harvarde, alebo na Sorbonne, alebo na akékoľvek vysokej škole prípadne, alebo kontaktovať si svojho lekára. Takže je to veľmi, veľmi potrebné. A čo sa týka tej um, tretej otázky, neviem, či som jej celkom dobre porozumela, ale my sme pripravili aj, alebo viedli sme aj diskusie z hľadiska budúcnosti poskytovania týchto elektronických služieb vo verejnom záujme a určite aj danské predsedníctvo bude na týchto prácach pokračovať, pričom tiež bude závisieť od toho, čo urobí e, komisia v e, tejto oblasti ako najbližší krok. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? pani Hibner. Ďakujem pekne, predovšetkým blahoželám pánovi ministrovi, lebo z toho, čo viem, pani, prešli ste teda pani ministerka na nový job a teraz som mala možnosť spolupracovať s vami teda v Európskom parlamente. Vy ste predstavili také všetky možné aspekty, ktoré sa počas predsedníctva vášho eh, udiali v oblasti telekomunikácií internetu. Ja mám eh, otázku, ktorú mi kladú občania, že akým spôsobom môžeme si byť istí, že sú naše údaje eh, zabezpečené. Vieme, že sú tam rôzne základné operácie, respektíve robíme rôzne operácie na internete, kde musíme poskytnúť určité svoje informácie, svoje údaje a ľudia majú trošku obavu pre všetkým z toho, že či bankové operácie sú bezpečné na internete a ďalšia vec, ktorú občanov trápi, je bez zabezpečenie e, e, lekárskych alebo medicínskych informácií, ktoré potom by mohli byť nejakým spôsobom zneužité zneužité nepovolenými osobami a mohli by spôsobiť určité tragédie. Tak preto by som sa chcela spýtať, že či počas predsedníctva sa o tomto diskutovalo, či ste sa tomuto venovali, či bude to aj pokračovať, alebo existuje nejaký návrh e, možno, že v rámci tej trojky predsedníctiev, aby sme mohli uspokojiť občanov, pretože nejde iba o samotných občanov, pretože v podstate mm, niektoré eh, alebo bezpečnosť internetu môže, alebo je dôležitá aj z hľadiska hospodárskej bezpečnosti, pretože môže tiež dôjsť ku krádeži rôznych dôležitých ekonomických informácií a podobne. E, čiže tieto sú otázky, ktoré nie sú len e, zaujímavé pre občanov a preto by som sa chcela spýtať, že či sa pripravili nejaké návrhy z polského predsedníctva, ktoré by potom rozpracovalo ďalšie predsedníctvo v týchto otázkach. Ďakujem. Nehovorilo sa o tom počas nášho predsedníctva. My sa teda venovali, venovali sme sa práve by tomu, čo Európska komisia prakticky nám položila na stôl, keď sme tam prišli do toho predsedníctva. Ale bol tu elektronický balíček a boli sme v stave implementácie tohto balíčka, ktorý zároveň aj obsahoval bezpečnosť sieti. E, to právo, ktoré momentálne je platné, dáva možnosti, ktoré súvisí s prakticky len už s, s, so stíhaním trestných činov, ktoré sa dejú na internete internetová kriminalita a podobne. Ale viem, že ten nový balíček, ktorý sa pripravuje teraz, už by mal eh, poskytovať aj väčšie kompetencie eh, úradu pre reguláciu e, sieťových odvetví, ale tiež aj inšpektorovi ochrany osobných údajov. Napríklad v Polsku u nás vznikne osobitná komisia, ktorá bude popri e, ministrovi e, spravodlivosti, ktorá bude akoby poradenskú službu poskytovať ministrovi a tým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby nedošlo k porušeniu bezpečnosti, eh, bezpečnosti údajov a integrálnosti sieti. A oni budú potom povinní sledovať siete, poskytovať informácie eh, a predchádzať alebo preventívne pôsobiť tým, aby nedošlo k týmto trestným, respektíve prevencia týchto tejto počačovej kriminality. E, takisto u nás získajú teda v Polsku príslušné orgány kompetencie, aby mohli e, v, v tejto oblasti fungovať, pretože to je veľmi dôležité, keď sa takýmto spôsobom rýchlo rozvíjajú e, elektronické služby, tak určite bezpečnosť osobných údajov to je v absolútnemu záujme, pretože ide o naše vlastné súkromie. Ďakujem pekne. Johansson. Kolegyňa Johansson, kolega Johansson. Först ber jag om ursäkt att jag inte lyssnade på genomgången. Jag blev förhindrad. Ja by som uh, chcel povedať, že ma mrzí, že som nemohol počúvať od začiatku. Mal som inú vec, takže som mohol prísť až teraz, ale veľmi rád eh, by som, veľ, veľmi, veľmi som chcel poďakovať eh, zastupkyni predsedníctva za jej prezentáciu, činnosti, ktoré sa vykonali a myslím, že možno konštatovať, že predsedníctvo bolo úspešné. Mám však jednu konkrétnu otázku a tá sa týka e, telekomunikácie, energii, výskumu. Vždy tam funguje nejaký mechanizmus e, spolupráce. My sa snažíme v podstate vytvárať nejaký mechanizmus spolupráce medzi regiónmi, ľuďmi a členskými štátmi. No a ja napríklad pochádzam zo Švédska. My máme napríklad, e, my sme vypracovali stratégiu Pobaltia, alebo baltských štátov a severských krajín. A ja sa teraz chcem spýtať, či na začiatku nového rozpočtového obdobia, na ktorom sa teraz nachádzame, e, nebudeme chcieť len zvýšiť, nasadiť, zvýšiť ekonomické nasadenie, teda v podstate e, zväčšiť objem prostriedkov, ale stanoviť aj konkrétne výsledky tejto spolupráce medzi regiónmi, občanmi a členskými štátmi. Vaša krajina je v Európe veľmi dôležitá. Máte veľa skúseností vo, v mnohých oblastiach. A ja mám preto troška všeobecnejšiu otázku. Spolupráca v Európe je podľa vás... Ehm, ako, ako skrátka ju bude možné nejako zmeniť? alebo zlepšiť. A tiež by som chcel počuť, ako to plánujeme zohľadniť v, najle, na, v novom rozpočtovom období, ktoré bude trvať do roku 2020. Jednoducho ide o skúsenosti, ktoré by ste nadobudli počas vášho predsedníctva a tie sa musia nejako pretaviť, ale každopádne ďakujem za vaše výsledky. Dziękuję bardzo. Znam, myślę, że mówił tutaj Pan e, o inicjatywie e, państw Morza e, Bałtyckiego. Myslím, že hovoríte o iniciatíve Balckého mora. My tiež e, ako polské predsedníctvo sme spolupracovali na tejto otázke. Um, rozmýšľam, že ako mám, mám na túto otázku zodpovedať, e, pretože v časoch krízy potrebujeme na to prostriedky, aby sme vymýšľali nové fóra spolupráce, ako to podporiť. Pretože podľa mňa nič nezastúpi bezprost... nič nie je lepšie ako bezprostredný kontakt medzi ľuďmi. A tá skutočná výmena dobrých alebo osvedčených postupov, čo sa nám ako podarilo počas polského predsedníctva napríklad. Moji spolupracovníci na ministerstve tiež majú svojich zodpovedných zodpovedných eh, pracovníkov, eh, od ktorých chceme, aby veľmi dobre poznali nielen eh, vlastné situácie, ale aby sledovali aj, keď, čo, o čom sa rokuje v parlamente a keď sú tu, aby sa snažili s každým stretnúť a až keď sa začne naozaj diskutovať a vymieňať si názory, s niekým, kto už nie je len čisto nejakým mm, priezviskom na vizitke, ale už keď máme medzipensionálne kontakty, tak na tejto báze je potom dobre budovať eh, zaujímavé iniciatívy. A to je ten prvý začiatok. A samozrejme, že dôležité sú aj workshopy, ktoré sa organizujú v jednotlivých členských štátoch. Napríklad na jeseň bol u nás organizovaný workshop v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, kde sme pozvali predstaviteľov všetkých e, členských štátov. A to vlastne bolo v rámci našho vlastného rozpočtu, vlastného rozpočtu, čiže každý platil za seba. Bola to taká iniciatíva Negiv, kde jednotlivé členské štáty, e, tak z východnej Európy, vlastne aj z e, Ruska tam boli e, účastníci a hovoríme o tom, akým spôsobom využívať spoločné pásma. Tiež si myslím, že IQ je medzinárodná organizácia, telekomunikačná je tiež organizácia, kde môžeme e, veľmi dobre zabezpečiť medziregionálnu spoluprácu a zastupovať Európu vo svete e, a rokovať s tými štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, pretože tiež by sme nemali sa uzatvárať alebo spolupracovať len medzi sebou, uzatvárať sa pred svetom predseda. Takže už nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo, takže dovolte, aby som vám sa teraz pekne poďakoval za čas, eh, aj za rozpravu, aj za veľmi dobrú prácu polského predsedníctva a tiež by som vám chcel poďakovať za náš výbor. My budeme ďalej pracovať eh, a určite sa ešte stretneme sa pri ďalších príležitostiach, takže ešte raz vám ďakujem všetko dobré a výboru a všetkým kolegom, hosťom, a ktorí tu ešte stále sú. Chcel by som zaželať príjemné Vianoce a dobrý vstup do nového roku a úžasný rok 2012. Tu bude určite len lepší rok. Možno, že trošku menej práce pre nás, ale s ešte lepšími výsledkami. Dúfam, že sa tu zase všetci opäť vidíme v plnom zdraví a ďakujem tým úsilovným, čo tu vydržali do konca. Vďaka.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 ja by som tiež chcela zaželať všetkým ďalší rok, aby nebol horší od tým, ktorý teraz skončí. Ja myslím, že, že rok 2013 by mohol byť lepší ako 2012, lebo ten 2012 bohvie, aký nebude. Všetko dobré.